Good morning, colleagues. Kolegovia, prajem príjemné dobré ráno. Povedali sme, že dnes budeme začínať 9.15, ale chcem sa poďakovať tým kolegom, ktorí prišli napriek tomu na čas spravo spravodajkyňa k prvej správe je tu už pomerne dlho, takže sa môžeme asi pustiť do práce. Chcem len povedať, že elektronické hlasovanie bude o 11.45, takže poprosím, aby ste si priniesli eh, elektronické hlasovacie kartičky. A takisto chcem povedať ešte raz, že bod 5 nášho programu je odložený na neskôr. Takže môžeme sa pustiť do dnešného programu. Začíname bodom 4. Je to prezentácia aktuálneho stavu e, rokovaní trialógu Európskeho spoločného listu bezpečných krajín pôvodu pre účely spoločného konania pre poskytnutie alebo odobratie medzinárodnej ochrany. Spravodajkyňou je pani Silvi Guillaume. Druhý trialóg bol 19. oktobra a poprosím Silvi, aby nás aktuálne informovala o situácii. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za udelenie slova, e, za to, aby som tu trošku zahriala atmosféru. Dnes ráno je tu pomerne chladno. Povedali ste, že boli dva trialógy. to Prvý bol taký všeobecný a druhý v podstate e, bol mm, v oktobri. 19. oktobra pustili sme sa do takej konkrétnejšej diskusie o návrhoch a protinávrhoch. A Pokročili sme do určitej miery s určitými z nich, ale takisto sme sa zamerali na tie veci, ktoré teda identifikovali sme tie veci, ktoré budú ťažké na dohodnutie medzi parlamentom a radou. Sú, opakujem, sú také štyri hlavné témy, o ktorých stále diskutujeme s radou a komisiou. Prvou je harmonizácia Európskeho zoznamu o národných zoznamoch. Chcem vám pripomenúť, že stanovisko výboru LIBE e, vypustilo národný zoznam bezpečných krajín a teda pre nás by mal byť iba európsky zoznam. Rada to nechce a obhajujú predstavu, že by tu mal byť akási koexistencia e, nedefinovaná koexistencia medzi európskym zoznamom a národnými zoznamami. E, tu chcem povedať, že parlament prijal stanovisko jednoznačné a veľmi pragmatické v tomto zmysle, ak sme vypustili ten pojem národné zoznamy, tým sme chceli posilniť harmonizačný dopad tohto návrhu a navrhli sme vypustenie lehoty 3 roky, takže nechceme to z večera do rána a bez prípravy. A toto zrušenie národných zoznamov je e, zarámcované konkrétnymi návrhmi, ako by mal prebiehať tento prechod. E, to sme vysvetlili rade, Rada chce teda zachovať trvalé fungovanie národných aj európskeho zoznamu. Podľa nás to bude trošku chaotické do budúcna. Pretože to neumožní zbližovanie postupov, e, čo sa týka krajín, bezpečných krajín pôvodu, hoci toto je teda účel nášho nariadenia, je tu predsa len riziko, že nové národné zoznamy budú vznikať a že teda sa tu budú šíriť e, nové národné zoznamy a nám prišlo práve opak. Takže ciele rady sú také, že chcú teda odložiť na neskôr diskusiu o zlušení nadých zoznamov a nahradiť to diskusiou o naredení, o ktorom sa diskutuje, to nestačí. V podstate len zametáme pod koberec to, čo nie je vyriešené. Budeme diskutovať ďalej, pokúšať sa nájsť riešenie e, tejto otázky uspokojivé a uvidíme, či sa posunieme ďalej. Druhá téma, to je otázka metodiky tu naozaj boli veľké snahy zo všetkých strán, ktoré nám umožnili zásadným spôsobom sa posunúť vpred. Globálne sa dá povedať, že rada akceptovala do zdrojov informácií zahrnuje mimovládne organizácii. a akceptovala to, že dôležitú úlohu bude zohrávať Európsky azylový úrad v procese uvádzania krajina zoznam a udržiavania tohto zoznamu. Mali sme trošku problém s úlohou mimovládnych organizácií, e, čo sa týka metodiky, ako to teda správne na, nastaviť a posúvame sa vpred, e, ale nevytvárame tu nejaké zložité, komplikované systémy e, pre mimovládne organizácie, ale naozaj chceme v podstate ich dať do pozície, aby mohli využiť svoje znalosti a pomáhať inštitúciám. Takže tam ešte sa musíme posunúť vpred. Predložili sme návrhy a čakáme odpovede rady. Tretia téma, základná téma. Tu musím povedať, že tá diskusia je trošku zložitejšia. Ehm, návrhy rady sú také, že teda my ich vnímame ako kozmetické alebo len okrajové, pretože principiálne áno, samozrejme, do reality sa premietajú neochotou diskutovať o základných ľudských právach v rámci tohto nariadenia o zozname bezpečných krajín pôvodu. A opäť sa tu odkladá táto diskusia na neskôr, na diskusiu o azylovom postupe. Takže tu sa musíme vyjadriť jasno, my nechceme a vôbec to ani nebolo v stanovisku LIBE, čo sa týka nariadenia Európskom zozname bezpečných krajín pôvodu. My jednoducho nechceme, aby táto koncepcia bola vnímaná ako úplná abstraktná koncepcia, odtrhnutá od reálnej situácie osôb a dôsledkov žiadateľov o azyl, ktorých sa teda týka. <clears throat> Navyše vieme, že návrhy komisie, nové návrhy, ktoré máme na stole, o ktorých sa diskutuje, uplatnenie koncepcie bezpečných krajín pôvodu a procesné e, uplatnenie v tejto koncepcie je povinné, čiže to nie je niečo abstraktné, dobrovoľné, je to v podstate povinný postup, čiže je to zložité, čo sa týka základných ľudských práv a my naozaj chceme, aby to tam oficiálne bolo a myslím si, že v diskusiách by sa malo pokračovať, aj keď sú zložité. A posledná taká téma, posledný taký balík, e, o ktorých pracujeme, to je mechanizmus pozastavenia. Opäť tu sme dosiahli pokrok významný, takže pripomeniem kolegom, že táto, tento mechanizmus pozastavenia znamená, že je možné pozastaviť eh, ak nejaká krajina už nezodpovedá kritériám krajín bezpečného pôdu, tak môže byť na tom, z toho zoznamu dostat, e, do, e, dočasne pozastavená. A ide tu o tento cieľ, aby sme mohli pokračovať, e, takto postupovať a v diskusiách sa pokračuje, dosahuje mierny pokrok. Takže to boli také štyri hlavné témy v tomto texte. Je to dosiahnutý pokrok, ale sú tu predsa len rozdielne názory. Náš názor je iný ako názor rady ja som sa snažila rade vysvetliť, že dosť trváme na svojich názoroch, sú zásadné. A teda budeme pokračovať, budeme diskutovať o týchto veciach. A na záver by som sa chcela poďakovať odborníkom a kolegom, ktorí nás prevádzali v dialogoch, aj tieňoví spravodajcovia, ktorí veľmi aktívne sa podielajú na týchto diskusiách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Silvi. Bolo to naozaj veľmi komplexná prezentácia. Je tu jedna otázka od Martiny Andersen. Nie je to ani otázka, pán predseda. Ako tieňová spravodajkynia by som chcela oceniť prácu spravodajkyne. Za posledné mesiace naozaj tvrdo pracovala. Chcem len zopakovať to, čo povedala pani spravodajkynia ohľadom obáv, e, konkrétne tých tém e, ako základné e, záruky, ktoré rada chce vypustiť e, e, z tohto zoznamu a takisto aj z nariadenia o zjovom postupe. To sú pre nás zásadné veci, aby základné ľudské práva boli zahrnuté do procesov žiadateľov o azyl a nemáme tu zatiaľ ani žiadnu záruku toho, že tam budú na poprednom mieste v budúcej smernici v na, alebo v nariadení o azyle a ak tam vôbec budú, či vôbec tam budú zahrnuté. A ja súhlasím s tým, čo povedala spravodajkyňa, že je zásadné, aby boli v texte uvedené. Budeme proti akýkoľvek ústupkom v tejto veci a myslím si, že ako spravodajkyňa, tak aj ostatní tieňoví spravodajcovia budú postupovať rovnako. Hlavne tento týždeň, keď vidíme, čo sa deje v Turecku napríklad, hromadné zatýkanie 11 poslancov a keď si myslí, uvedomujeme, aké dopady to má a pritom Turecko nemôže v žiadnom prípade byť považované na bezpečnú krajinu pre utečencov, ktorí utekajú pred uh, prenasledovaním, keď nie je bezpečné ani pre vlastných občanov. A preto je naozaj veľmi dôležité, ako aj z mnohých ďalších dôvodov, ale aj z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby zásadné ľudské práva boli v centre tejto problematiky. Ďakujem pekne. Silvia, ak nemá žiadne ďalšie pripomienky, tak ďakujem za naozaj úplné, úplnú prezentáciu aktuálnej situácie. Ďakujem kolegovia. Poďme teraz na bod 6. Hodnotenie hrozieb organizovaného zločinu na internete. Je to prezentácia správy za rok 2016. Steven Wilson, eh, vedúci Európsky Európskeho centra e, počítačovej kriminality EC3 Europolu. Poprosím vás, pán Gilson, aby ste zaujali miesto a prezentovali nám túto správu. Máme chvíľočku čas, aby sa mohol pripraviť. A myslím, že má aj prezentáciu. Áno, takže vítajte. A keď sú všetci pripravení, tak sa môžeme pustiť do prezentácie. Potrebujem niekoho, kto mi bude posúvať priesvitky. OK, je to v poriadku? Obrovská miestnosť trvá, kým sa ľudia presunú. Pani Guillaume, nie je to v poriadku. podpredsedkyne parlamentu je veľmi flexibilná, dokonca vy aj posúvať priesvitky a prezentácii, ak si to želáte. Všetci vidíme dobre? Mali by sme tu možno um, stiahnuť trošku svetla? Nie, Silvi, nie. Nemusíš ísť ani zhasínať. Eh, podpredsednička má iné povinnosti ako vypínanie, hasínanie. <clears throat> Pani, pani Guillaume eh, bola pripravená posúvať vám priesvitky, aby ste vedeli, o kom hovoríme. Dobre, ste pripravení? Dobre. Ďakujem pekne, takže pán Wilson, ešte raz vítajte a máte slovo. Ďakujem pekne, dámy a páni. Ďakujem pán predseda, ďakujem aj pani podpredsedničke, že e, mi ponúkla asistovať. Som veľmi rád, že tu môžem byť. Ja som sa stal šéfom ECT Centra e, počítačovej kriminality Europolu pred troma mesiacmi. Podľa akcentu viete, že som zo Škótska. E, robil som v škótskej policii posledných 30 rokov práve na počítačovej kriminalite, ale Um, ehm, ja teraz EC3 Europolu. Prvá prísvitka popisuje také hlavné zodpovednosti, ktoré súvisia s počítačovou kriminálnou únie. Dole vidíte kľúčový mandát, ktorý e, to znamená high-tech kriminalita, podvody s platovnými kartami a zneužívanie, e, sexuálne zneužívanie detí Takže potom tu máme e, zbieranie informácií, e, spravodajských informácií a zisťovanie hrozieb na internete. Potom máme JCAT, e, to, je, to sú 12 e, odborníci z členských štátov a podporných krajín, ktorí sa stretávajú v tejto špeciálnej skupine a riešia zložité prípady, ktoré sa dejú nielen v EÚ, ale aj globálne. E, zložitosť týchto prípadov na ukážku. V Lani sme mali 20 prípadov, z toho 13 sme uzavreli. To sú prípady, ktoré boli spáchané pred 4-5 rokmi. Pred 4-5 rokmi sme si ich nikdy ani nevšimli alebo nevyriešili, lebo boli veľmi zložité. Takisto robím, máme forenznú podporu členským štátom, digitálnu aj dokumentačnú. Mnohé členské štáty jednoducho nemajú možnosti na to, aby riešili zložité prípady počítačovej kriminality naozaj veľmi na vysokej úrovni a preto im ponúkame takisto túto pomoc, takisto zabezpečujeme prevenciu počítačovej kriminality. Pre mňa je to najdôležitejšia oblasť, pretože ak môžeme zabrániť vzniku e, kriminality, nemusíme potom ju vyšetrovať. Strategická analýza je kľúčovou zložkou, ku ktorej sa takisto dostanem a budovanie e, počítačových kapacít, opäť zvyšovanie kapacít a možnosti menších členských štátov pracovať na na vyššej úrovni a riešiť počítačovú kriminalitu. To je pre nás veľmi dôležité. A samozrejme, riadenie zainteresovaných strán spolupracujeme s akademickými kruhmi, s štátnymi úradníkmi, aj s odvetvím, aby sme lepšie pochopili a mohli bojovať proti počítačovej kriminalite. A teraz prečo som dnes prišiel medzi vás? IOKTA 2016 hodnotenie hrozieb organizovanej trestnej činnosti na internete. Je to strategický produkt, ktorý sa pripravuje každý rok a Mnohé oblasti e, sa pri, takéto správy sa pripravujú raz za 3-4 roky, ale počítačová kriminalita, situácia sa tak rýchlo mení, že musíme každý každotýčky rok pripraviť novú správu, pretože hrozby vlanejšieho roka už nie sú aktuálne a nahradili ich úplne iné hrozby. E, dôležité je pre mňa to, čo e, robí Okta E, a aký je vzťah s EU politikou, poskytuje i okta politické, strategické otázky, hrozby príležitosti, ktoré vidíme, na tie sa upozorňuje a potom sa z toho vypracujú strategické plány v 28 členských štátoch a tie sa potom premietnú do aktivít v rámci politického cyklu a operačných akčných plánov tieto aktivity sa pre, priebežne vyhodnocujú, aby sa zabezpečilo dosiahnutie toho, čo chceme dosiahnuť a to je opäť, e, to celé to prebieha na ročnom cykle. Operačné priority na rok 2016 e, boli e, v súlade s našim mandátom zneužívať sexuálne zneužívanie detí na internete, počítačová kriminalita, podvody s platobnými kartami. Za posledné 3-4 roky sú také hlavné témy. Počítačová kriminalita má prírezový charakter keď sa pozrite dnes, každý v podstate má smartfón alebo tablet, iPad a každý potenciálny aspekt digitálnych zariadení sa dá zneužiť na e, trestné účely a preto policajné zložky v Európe musia sa vieť vysporiadať s týmito novinkami technologickými a zmenami. Hlavné problémy, ktoré sme identifikovali v IOKTA tento rok, prebehnem ich s vami po jednom. Eh, Enkrypcia, kodovanie, to je veľká výzva. Poviem na úvod, že ja som presvedčený o tom, že kodovanie je benefičný, vhodný nástroj pre spoločnosť. Eh, kodovanie eh, v podstate za posledné 4-5 rokov nadobudlo väčší význam, pretože majú firmy obrovský počet údajov, takže my podporujeme kódovanie a hľadáme riešenia kódovania z EASA. E, tento rok sme pripravili dokument, kde sme hovorili o tom, ako je dôležitá inkrypcia, teda kódovanie pre verejnosť v celom EÚ, ale pre mňa trestné zneužívanie kódovania je pre nás výzvou. Stále viac sa využíva toto kódovanie. Pred 3 či 4 rokmi ste museli naozaj tomu rozum, rozumieť a ako kodovať, aby ste to mohli patrične využiť. Žiaľ dnes, keďže je strašne veľa nových aplikácií a nových postupov, dá sa to spraviť automaticky a e, stále viac a viac sa stretávame s väčšími výzvami e, od páchateľov trestnej činnosti od tej najnižšej po najvyššiu úroveň, pretože e, páchateľa trestnej činnosti kódujú už ako bežnú činnosť. A pre nás my musíme sa s týmto vysporiadať, vyškoliť lepšie našich pracovníkov, využiť technológie na vyhodnotenie týchto vecí. A realita je taká, že kódovanie e, je také efektívne, že ho nevieme tak rýchlo e, cez dostať, prelomiť ho. E, musíme hľadať nové a nové nástroje. Ďalšou význam, stále významnejšou oblasťou pre nás je počítačová kriminalita ako služba. Pred troma či štyrmi rokmi situácia bola taká, že ste museli byť naozaj vysoko zdatní IT, aby ste mohli spôsobiť počítačový atak. Teraz môžete ísť na rôzne fóra na internete a môžete si kúpiť doslova do písmena všetky aspekty počítačových útokov. Nemusíte mať žiadne znalosti, aby ste tak mohli spraviť. A to je jeden z významných dôvodov, prečo sú, je tu veľký nárast e, počítačovej kriminality nielen v EU, ale po celom svete. A stále viac sa využíva tzv. darknet a skryté služby, ktoré využívajú e, taktiky, tr- trestnej činnosti. To je pre nás veľký problém. Nesúvisí to iba s počítačovou kriminalitou, ale so všetkými aspektami trestnej činnosti. Eh, Tzv. dark markets, čierne trhy, eh, je to internet, ktorý je chránený, ktorý sa, ten, to chránenie sa dá ťažko prelomiť eh, vidíme, že teraz stále viac a viac e, sa využíva darknet na uh, dodávanie e, ukradnutých údajov, zbraní, drog a ďalších vecí. Je to hlavný, hlavný zdroj aj šírenia nevhodných obrázkov detí a zneužívania detí. Takisto sú tu ďalšie oblasti trestnej činnosti, Uh, ktoré využívajú tento trh. A pre nás je dôležité zistiť, ako orgány presadzujúce právo môžu harmonizovať vyšetrovania v EÚ a globálne, pretože problém s týmto dark market máme taký, že keď začnete vyšetrovať, vôbec neviete, odkiaľ to prichádza, kde to je a musíte mať naozaj znalosti, aby ste vedeli pochopiť, e, musíte mať tzv. E, operácie, teda podkrytím, Väčšinou sa takéto veci dajú veľmi rýchlo spustiť a vyšetrovanie v týchto oblastiach je teda veľmi dôležité. Poďme ďalej na oblasť e, sexuálneho zneužívania detí online. Pre mňa je to asi jedna z najväčších víziev, ktorým čelíme pri presadzovaní práva. Hlavné problémy, ktoré sme identifikovali v roku 2015-2016, sexuálne donúcovanie a zneužívanie online – to sú prípady, kedy uh, deti posunuli svoje fotografie niekomu a tie sa potom posunú ďalej. Deti sú nakontaktované a požiadané, e, aby dali obrázky, e, nedôstojné obrázky, alebo sú, dostanú za to zaplatené. Žiaľ, v EÚ v poslednej dobe veľa detí um, spáchalo samovraždu v dôsledku tejto činnosti. E, využívajú sa aj legitímne online platformy. pedofily, šíria množstvo obrázkov na týchto platformách a opäť to je oblasť, na ktorej momentálne pracujeme. Takisto je tu živé vysielanie sexuálneho znižovania detí teraz môžete ísť online a môžete si zaplatiť za online živé sledovanie zneužívania detí. Napríklad e, na Filipínach e, je to bežné. Boli do toho zapojení aj profesionáli a vysokí politickí predstavitelia, ktorí si kupovali takýto e, prístup musíme vedieť, čo sa deje na týchto fórach a v podstate deti môžu byť zneužívané alebo sledovať zneužívanie detí všade na svete. Môžete si to pozerať u vás v spálni. To musím, proti to musíme bojovať. Takisto e, Identifikácia obetí je našou veľkou prioritou. Využívame mnohé technické nástroje, nové nástroje, ktoré máme k dispozícii aby sme spárovali fotografie a spolu zabezpečili vyšetrovanie. Uvediem ako príklad. V Lani sme mali task force identifikácie obeti. 24 eh, ľudí z členských štátov sa stretli za dva týždne. V rámci tohto procesu sme identifikovali 25 detí, ktoré boli zneužívané. A pred dvoma týždňami sme zistili, že v rámci prepájania, spájania fotografií, spolupráci s japonskou policiou v Kyote sa od, podarilo odhaliť skupinu pedofilov, ktoré zneužívalo 44 detí počas dlhých rokov. Pre mňa to je hodnota technológia, to, čo môžeme spraviť preto, aby sme chránili deti nielen v EU, ale po celom svete. A na záver ešte to prepojím na kódovanie forenzné znalosti. Teraz vieme, že sú fóra, kde e, ľudia diskutujú medzi sebou, ako zabezpečiť to, aby neboli e, dostihnutelní, ako využívať kodovanie, ako, aby ich policia nedostala. A mnohé tieto fóra a, e, ak nedodržujete prísne bezpečnostné pravidlá, tak vás tých fór jednoducho vyradia. E, Takže dámy a páni, to boli také hlavné výzvy, ktorým čelíme v rámci oblasti zneužívania detí. Poďme k high-tech oblasti. Tam je veľkým problémom tzv. ransomware. Počas uplynulých rokov sme boli svedkami narastenia tohto fenoménu. Ehm, cieľom sú všetci, nie je v tom žiadna veda ale v roku 2016 sme boli um, svedkami väčšie, väčšieho počtu takýchto prípadov. Ak si downloadnete nejaký malware, tak potom to napadne všetky vaše spisy, všetky vaše zložky. Um, často podniky môžu takýmto spôsobom prísť zo svojej databázy. Um, a vieme, že cieľom boli, cieľom boli podniky, vládne inštitúcie, často nemocnice prišli o všetky svoje údaje takýmto spôsobom. A čo je najstrašnejšie, je, že ľudia e, e, mohli kvôli tomu zomrieť v nemocniciach. Čiže e, je to narastajúca hrozba, dámy a páni, a je to skutočne jednou z našich najvyšších priorít. My sme počas uplynulých štyroch mesiacov pracovali, spolupracovali s holandskou policiou aj s mnohými inštitúciami, aby sme e, na, na vyvinutí platformy, kde ľudia, ktorí boli napadnutí takýmto ransomware, um, môžu um, fungovať na základe tejto platformy. Na začiatku tieto servery boli len ako európske, ale dnes už e, je to vec globálnej povahy. Aby ste mali predstavu, aké, aký rozsiahly je tento jav. Ale čo je dobré, je to, že členské štáty sa do toho začínajú zapájať, mnohé priemyselné odvetvia a je to ten najlepší príklad e, súkromno-verejného partnerstva, ktorého som bol svetkom. Poďme ďalej. Ďalšia palčivá otázka. Um, kybernetické prostredie a terorizmus. Mm, zatiaľ sme neboli svedkami nejakých zásadných e, aktov, ale podľa mňa je, ale zdá sa, že je to len otázka e, času predtým, než tieto skupiny začnú útočiť na našu kritickú infraštruktúru. Napríklad eh, darknety boli využité na to, aby sa nakupovali eh, zbranie a tak ďalej. Čiže to je vec, ktorú musíme riešiť. Eh, takisto sa čoraz viac využíva kódovanie a anonymizácia. A opätovne došlo k prípadom Ehm, kedy ehm, sa vyškolovali ľudia, ktorí sú zapojení terorizmu, ako využívať práve tieto nástroje. Ale zase pripomínam, zdôrazňujem prierezovú spoluprácu a reakciu na tieto kroky, ktorá je zásadná a ku ktorej musíme pristúpiť. Mm, veľmi čerstvý príklad, ako sa, ako sa veci môžu meniť pomerne rýchlo. Je, tak, je to tzv. DDoS. To sú útoky, kedy je veľa počítačov eh, kontrolovaných malvérom a kedy všetky z nich zautočia na web stránku a web stránka nedokáže, sa nedok- nedokáže reagovať na tak hustú prevádzku, ale čo je ešte horšie, e, intern, v rámci internetu veci. To je veľa, doma, veľa zariadení, ktoré sú napojené na e, internet, ja neviem, kamery, nejaké variče a tak ďalej. Skrátka, veľmi veľa vec, veľmi veľa zariadení je napojených na internet a do roku 2020 to bude obrovský počet eh, zariadení a to to ale znamená, že mnohé tieto zariadenia nemajú ani žiadnu bezpečnosť a to znamená, že môžu byť terčom kybernetického útoku. Napríklad na východnom pobreží USA sme boli svedkami takého útoku e, a veľa podnikov e, bolo ovplyvnených a minulý týždeň Libériu úplne odpori, od, od, odpojil útok na zariadenia, ktoré fungujú, fungovali v kontexte internetu veci. Pre mňa je to obrovský problém v rámci je to obrovský problém. Keď si predstavíte, ako závisíme každý deň na takýchto službách a takéto útoky majú schopnosť e, odpojiť nás od internetu kedykoľvek, musíme, sa, musíme naozaj zacieliť naše úsilie na takúto hrozbu. Táto hrozba nezmizne, môže destabilizovať krajinu. No a jednotná stratégia EÚ zdôrazňuje tri základné aspekty. Pre mňa, čo je zásadná vec, je to, že musia byť skutočne bezpečné. Ak sieť nebude bezpečná, verejnosť ju nebude využívať, nebude dôverovať, nebude realizovať transakcie online a potom nebudeme môcť využiť prospech, ktorý nám ponúka internet. My sme spolupracovali s ISO, e, snažíme sa riešiť e, posilňovanie bezpečnosti mnohé roky tie, po mnohé roky spolupráca neexistovala medzi organičnými v trestnom konaní a medzi e, internetovou oblasťou a teda IT. Tieto dve oblasti ale musia spolupracovať. Musíme, e, musíme pracovať, musíme pracovať na takom výsledku, ktorý bude odrádzajúci pre páchateľov. A e, pre nás je preto nesmierne dôležité skutočne úzko spolupracovať s týmami, ktoré pracujú na, alebo teda ktoré sa venujú boji proti počačovej kriminalite. Dobre, poďme záverom. Odporúčané oblasti na roky 2016-2017. Budovanie kapacít. Už som to hovoril. My sme tak silní, ako je silný náš najslabší článok, tak povediac. Čiže naozaj musíme sa snažiť a snažiť sa odrádzať e, úto, útočníkov. Prevencia, ďalší dôležitý aspekt. Ak dokážeme ochrániť a zabrániť e, takýmto skutkom, to je nesmierne dôležité. Musíme napríklad e, naše deti sa učia jazyky, ale ja by som odporúčil aj výučbu v oblasti kybernetického prostredia. Skutočne musíme rozvinúť e, naozaj silné vzdelávacie programy. Musíme vzdelávať našich policajných pracovníkov, naše podniky k partnerstvu. Nuž e, my ako orgány presadzovania práva a sami v tom nemôžeme pokročiť. Potrebujeme spoluprácu vlády a tak ďalej. Vo finále ale musíme, vyšetro, musíme byť schopní vyšetrovať, musíme byť schopní e, prenasledovať týchto páchateľov na najvyššej úrovni a pre mňa je dôležitá, musíme mať na pamäti prierezový charakter tejto kriminality. A na záver legislatíva. v EÚ máme pomerne dobrú legislatívu, musíme sa však snažiť ju využívať aj in- inovatívne. Ča- časy sa zmenili, taktika sa mení a preto vyvstáva potreba diskutovať o zmene legislatívy. Posledný bod z mojej strany. Ten by som nazval Cyber Jigsaw. Takzvaná kybernetická skladačka, povedzme. Alebo puzzle. V minulosti to bol jeden či dve časti a každá podnik, každý, každý podnik má povedzme tri či štyri časti Uh, ale teraz sa začína vynárať, že tu začína dochádzať e, k výmene informácií a EC3 je príjmateľom týchto informácií a to nám umožňuje dať dohromady všetky tieto informácie a poskladať všetky dieliky skladačky. Určite nepodarí sa nám nikdy vidieť celý obraz, ale ja by som si želal, aby sme videli dostatok na to, aby sme mohli prikryť, prikočiť aj ku konkrétnym odradzajúcim krokom. Takže posledný slajd. Nechcem, aby to všetko znelo negatívne. Veci majú veľký potenciál, ak ich správne pochopíme. A ja by som na záver povedal všetkým, že vy ste veľmi dôležití, máte vysoký verejný profil a pokiaľ ide o praktické informácie, ak sledujete náš Twitter EC3 na, EU, na Europole, každý týždeň poskytujeme informácie, a ktoré môžu zabezpečiť vám bezpečnú existenciu online prostredí a samozrejme nielen vám, ale nám všetkým vašim rodinám. Ďakujem. Máme kolegov, ktorí chcú položiť otázky či pripomienkovať. Nech sa páči, pán Broli. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu, za veľmi obsažný pohľad na tieto témy. Ja si cením prácu EC3 to, že existuje takýto subjekt. Dovolte mi zo pár pripomienok a otázok. Aké nové opatrenia príjma Europol a EC3 na podporu alebo na rozpracovanie prevencie? To je kľúčová vec. Čo, čo potrebujete na to, aby sa posilnila prevencia? Po druhé, ako zapojíme všetkých partnerov? Vy ste hovorili o partnerstvách ako kľúčovom nástroji. Ako zapojíme všetkých partnerov do boja proti počítačovej kriminalite? Do, do toho, aby sme zabránili tejto kriminalite? Ako zvýšime povedomie o tomto probléme? Ako um, samozrejme vlády um, mala by sa vykonávať, malo by sa vykonávať hodnotenie rizika zo strany všetkých a čo vlastne potrebujete na to, aby spolupráca medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a privátnym sektorom, aby sa posilnila. No a tretí bod, e, o ktorom ste hovorili, um, schválovanie, využívania, kódovania. Áno, s tým súhlasím, ale uh, ako, eh, schv- ako schváliť alebo ako, ako riešiť odkodovacie alebo z- techniky, ako, aký rámec potrebujete na to, aby eh, to, aby, prebie- aby to prebiehalo efektívne. Potom pokiaľ ide o Darknet, akým spôsobom by sme mohli lepšie harmonizovať všetky nástroje na európskej úrovni. Ja si myslím, že pociťujeme nedostatok eh, silnej spolupráce a harmonizácie využívania našich spoločných nástrojov. No a ešte po piate, vy ste hovorili o možnosti mm, o možnosti teroristických kybernetických útokov. Aké je vyhodnotenie Europolu v tomto smere? A na záver, DDoS a internet veci. Myslím si, že váš odkaz, e, ktorý ste tu krátko načetli, pokiaľ ide o vzťah medzi DDoS a internetom veci, toto by malo byť súčasťou našej práce v našich výboroch, rozličných výboroch, napríklad v ITRE. Ja teraz pracujem na 5G, diskutujeme o internete veci, diskutujeme o robotoch a myslím si, že tento odkaz, e, ktorý súvisí s IoT a DDoS, by mal byť e, určite vyslaný nám všetkým. My potrebujeme pracovať na riešeniach, na legislatíve a um, myslím, že by sme mali mať samozrejme na pamäti bezpečnosť od samotného začiatku. Ďakujem pán Bony, pán, pani Sipo. E, Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Pred niekoľkými mesiacmi som povedala, že by sme si mali predovšetkým objasniť, že čo vlastne čo vlastne je táto počítačová kriminalita. A ja si naozaj myslím, že e, na základe tejto prednášky e, sa stalo každému jasné, že počítačová kriminalita nie je niečo nové, ale že je to veľmi dobre známy e, trestný čin kriminalita, ktorá digitálnym spôsobom a v digitálnom čase v podstate veľmi rýchlo postupuje. To znamená, že nemusím ísť do banky, vypačiť nejaký safe, aby som sa dostal k peniazom ale veľmi pohodlne z vlastnej obývačky môžem jednoducho tisíckam klientov ukradnúť peniaze, previesť si ich na svoj účet a je to super. Takže takto sa veci zmenili a moja otázka znie, môžeme vlastne, pokiaľ ide o tieto záležitosti, sami vlastne e, nejakým spôsobom tomu čeliť e, s v rámci spolupráce s políciou. Ja si myslím, že to nejde tak, pretože môj kolega Bony hovoril o téme robotika a Samozrejme, že eh, ak tieto roboty budú zvonku eh, napríklad eh, napadnuté a môžu potom vlastne spôsobiť obrovské škody v, povedzme, v priemyselnej výrobe. A ta, takto sa dajú vlastne veľmi E, tvrdo vlastne e, zneužívať isté podniky alebo povedzme pacienti, nemocnica a tak ďalej. Môžu to byť rôzne útoky na infraštruktúru, ktoré vlastne len ukážu takýmto kriminálnikom, aké rôzne cesty sú. A môžem povedať, že veľmi veľa aktérov vlastne na toto nie je pripravených a ani na v podstate tú tému ochrana údajov, respektíve bezpečnosť údajov. Toto je niečo, čo im celkom uniká. A častokrát vlastne sa tie dvere nechávajú otvorené. To znamená, že ten kriminálnik sa môže dostať dovnútra veľmi ľahko a môže zmanipulovať množstvo veci. A pokiaľ ide o sexuálne zneužívanie detí, viem Pamätám si, že predtým to bolo bežné, že e, tesne predtým, ako e, deti začali chodiť do školy, e, v podstate sa naučili, ako sa vlastne majú správať deti. v premávke, akým spôsobom sa dostať bezpečne do školy a tak ďalej. Ale dneska sa to už nerobí, pretože ľudia v podstate sa častokrát, pokiaľ ide o tieto technické prostriedky, sa v nich nevyznajú dostatočne dobre a nikto tým deťom nevysvetľuje, že aké vlastne sú tam nebezpečenstva, ktoré na ne číhajú. Sú veci, ktoré by nemali robiť, ale e, nikto im to nemá e, povedať. Nie je tam nikto, by im to povedal. To znamená, že tá otázka prevencie je veľmi dôležitá. Aké akú spoluprácu predvídate, pokiaľ ide o školy, pokiaľ ide o vychovávateľov, médiá a tak ďalej, aby sme naozaj deti istým spôsobom vyzbrojili, aby sme naozaj ich informovali, aj mladých ľudí. A kriticky by sme sa mali týmto zaoberať. A potom posledná téma, pokiaľ ide o kodovanie, áno, to je veľmi ťažká téma, ale uh, celkom jasne som hovorila, že pokiaľ to nie by to nemali byť len v podstate banky a nejaké veľké podniky, ktoré by používali a, takéto kódovanie a takýmto spôsobom sa chránili, ale že by to mali byť vlastne aj celkom obyčajní občania. Nie kvôli tomu, že by mali v podstate nejaké veľké tajomstvá, ale kvôli tomu, aby si chránili vlastne tú svoju privátnu sféru a tým pádom by vlastne zabránili mnohým, ktorí by e, sa snažili takýmto spôsobom páchať nejakú trestnú činnosť. A dôležitá otázka, ako je na toto pripravený priemysel, ako sú na to pripravené ďalšie zložky, ďalší aktéry, bezpečnostné zložky a tak ďalej. A pokiaľ ide napríklad o takéto kódovanie, či je možné toto kódovanie istým spôsobom si chrániť, aby bolo bezpečné, a či je možné vlastne nejakým spôsobom vysledovať takýchto kriminálníkov. Ďakujem veľmi pekne, pani Činiči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som povďačná nášmu hostovi za e, veľmi obsažnú prezentáciu. Určite ide o tému, ktorá v nás vyvoláva obavy. A to nie ako, len ako poslancov, ale ako občanov a rodičov. Ja si myslím, že môžeme povedať, a možno to už bolo povedané, že cybercrime je novou hranicou organizovaného trestného činu, e, ktorá pôsobí teda cezhraničnej trestnej činnosti. Boj proti, takému, proti takejto kriminalite si vyžaduje spoluprácu na všetkých úrovniach a medzi rozličnými krajinami. Už e, kolegovia povedali veľa z toho, čo som chcela ja, ale predsa len by som sa rada pristavila pri pre- prevencii. Vy ste hovorili a Birgit hovorila takisto o prevencii, ktorá by bola namierená najmä na maloletých a e, tí sú bezradní a mm, samozrejme, pokiaľ ide o to, že im môžu tieto veci uškodiť a tak ďalej. Keď hovoríme o... Um, vieme, že existuje aj, e, aj, aj bullying, aj um, takýto harassment a deti spáchali v dôsledku takéhoto bullyingu aj e, samovraždy. No samozrejme je pravda, Musíme viesť deti k tomu, aby správne využívali e, informatické siete a sociálne médiá. A to nie je jednoduché, pretože ako aj, aj Birgit povedala, Nejde len o školu. Treba, treba e, zvyšovať povedomie aj u rodičov, ktorí by, ktorí by mali ktorí by mali samozrejme sa takisto tomu venovať, ale potom, pokiaľ ide ešte o prevenciu a obrovský vývoj technológií, obrovské technologické kroky, e, ja sa e, samozrejme zamýšľam nad tými novými rizikami. Sme na to, sme na to vybavení? Môže nám vedecká obec, univerzity pomôcť? E, môžeme využiť nástroje, ktoré ktoré v iných sektoroch priniesli dobré e, ovocie, napríklad e, Inštitút Whistleblowers. Dokážeme si predstaviť nejaký takýto inštitút? Existujú nástroje Europolu e, v súčasnosti, vďaka ktorým by sme mohli pracovať aj v oblasti prevencie. Čo by sme my ako parlament mohli urobiť, aby sme podporili takýto typ úsilia na boj proti cezhraničnej e, trestnej činnosti tohto druhu v online prostredí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a pani Guillaume ešte na záver. <clears throat> Ďakujem pekne, ďakujem aj za prezentáciu. V našej správe je viacero odporúčania, to tak môžem povedať, o spolupráci a o prevencii počítačovej kriminality Takisto je tá časť, ktorá sa týka legislatívy a keď sa pozrieme na jednotlivé aspekty, čo sa týka otázky infiltrácie cez Darknet alebo či už ide o ochranu kritickej infraštruktúry, získavanie dôkazov. Vždy sa tu spomína želanie harmonizácie postupov a zároveň ak mám správne informácie, tak máme tzv. budapeštský dohovor, ktorý práve umožňuje e, harmonizovať národnú legislatívu vlasti počtovej kriminality. Čiže je to fajn, no ale zase e, je tu správa, ktorá hovorí o čom inom a dohovor hovorí o niečom, čom inom v zmysle e, tom, že členské štáty asi nevyužívajú všetko, čo majú k dispozícii. Máte nejaké informácie o tom, ako to funguje? Alebo neskôr sa opýtam pána komisára Kinga, ale e, ak máte nejaké informácie v tejto veci, rada si vypočujem váš názor. Thank you. Is everyone done? Ďakujem veľmi pekne. Ešte niekto, ja len doplním. A hovorili ste v prezentácii o legislatíve. Hovorili ste o špecialistoch, mimovládkach, eh, hovorili ste o orgánoch činným trestnom konaní, hovorili sme o komplexnosti aj legislatíve v tejto oblasti samozrejme nás trápi to presadzovanie, ale aj tá, ale aj tá rovnováha. Keď ste hovorili o legislatíve, tam je dôležitá samozrejme operačné presadzovanie a pridaná hodnota ehm, krokov členských štátov. Čo tým, čo tým máte na mysli? Čo by bolo pre vás užitočnejšie, pokiaľ ide o budúcu legislatívu, pokiaľ ide o úsmerne? Toto už vlastne existuje v rámci dohovorov nie vo forme európskej legislatívy, ale čo by bolo nápomocné a čo by bolo nápomocné, hovorili ste o tom útoku na východnom pobreží a haknutí. Čiže to sú také priame hrozby alebo mm, veľmi blízke hrozby. Ako by legislatíva mohla riešiť najlepšie takéto otázky? Ak to bude cestou legislatívy a nie operačných krokov? Ďakujem uh, vám, pán predseda, ďakujem vám, dámy a páni. Budem sa snažiť odpovedať na tieto otázky. V prvom rade, uh, pokiaľ ide o pána Bonyho uh, v nadväznosti na počítačovú kriminalitu a EÚ, tam bola v podstate jedna otázka, ale tá odznela zo strany niekoho iného. Pokiaľ ide o prevenciu, akým spôsobom môžeme zlepšiť to, čo robíme v oblasti prevencie Samozrejme, že e, sú to ďaleko väčšie zdroje, ktoré sú k dispozícii, ktorým sa môžete dostať prostrednícom EC3. Ako sa môžete chrániť? To sú zdroje, ktoré vám poradia je niekoľko základných e, krokov, akými sa môžete chrániť proti obrovským hrozbám. Sú to jednoduché veci, ako sú napríklad hesla a tak ďalej, ktoré vás môžu ochrániť pred 80% ohrození. Tak toto je vlastne to posolstvo, ktoré sa snažíme vlastne odovzdať verejnosti a všetky členské štáty sa snažia toto vlastne tak povediať, preložiť si to do svojich e, jazykov. A október, október bol mesiacom e, internetu, a vlastne to bola európska iniciatíva, to znamená, že sme sa snažili, aby ľudia pochopili isté veci a znovu sú to vlastne tie veľmi jasné a e, jednoduché veci keď začnete hovoriť o technických záležitostiach, bohužiaľ mnoho ľudí vlastne sa tak povediať zvypne. Ale napríklad e, to heslo e, a jednoducho chránenie prístupu na e, svoje počítače a tak ďalej. To je veľmi dôležité a to vám, v tom vám môžu pomôcť aj proste akademicky vzdelaní ľudia a tak ďalej. A znovu hovoríme o zaangažovaní všetkých zmluvných strán. Znovu sa musíme uh, pozrieť vlastne na eh, ten, na ten tú kopu tých nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Samozrejme, že eh, sú to akademici, ktorí dávajú rôzne eh, rady a tak ďalej a naozaj veľmi veľa robia. A potom tu máte priemysel, napríklad máte internetových poskyva- poskytovateľov, máte finančné služby, máte rôzne bezpečnostné služby, pokiaľ ide o internet. A toto sú vlastne tie skupiny, ktoré sa trikrát ročne e, stretávajú a vlastne zdieľajú s Europolom svoje zistenia. Nedávno sme pracovali e, s internetovou e, bezpečnosťou. My sme vypracovali veľmi detailný dokument, že čo by sa malo robiť. Vlastne tam ide o istým spôsobom prepojenie eh, zložiek, ktoré presadzujú eh, zákon eh, akademikov a priemyslu. A ja veľmi silne v podstate som za e, kódovanie, pretože ja si naozaj myslím, že to kódovanie by sa mohlo naozaj prepracovať na ešte lepšiu úroveň, ale e, sú proste isté brutálne sily, ktoré sa snažia naozaj využiť všetky božné technické prostriedky. My musíme byť efektívnejší. Musíme e, ľudí pochopiť presvedčiť o tom, že je dôležité pochopiť to, že vlastne tieto heslá musia byť naozaj trošku komplikované a potom môžeme využívať obrovské možnosti a tzv. kvantové počítače alebo po, využívanie počítačov, ten tzv. kvantový computing. To je veľmi dôležité, ale bohužiaľ Nemám na to dosť času, ale mali by sme naozaj e, vycvičiť e, svojich e, pracovníkov, aby sme boli chytrejší. A potom ďalšie otázky týkajúce sa harmonizácie zo strany niekoľkých členov parlamentu a čo si o tom myslíme. Pre mňa tieto tmavé trhy sú obrovskou výzvou. A to sú práve tie trhy, ktoré musíme vyšetrovať tá schopnosť eh, robiť eh, operácie pod krytím, tie sú veľmi dôl, to je veľmi dôležitá schopnosť a častokrát vlastne eh, naražame na problém presvedčiť členský štát, aby začal s vyšetrovaním. Častokrát sú pod tlakom, nemajú dostatočné zdroje a ak nie sú rozhodnutí bojovať proti takýmto veciam, tak ohrozujú vlastne mnohých ľudí v svojej krajine. A mnoho ľudí si povie, dobre, to je váš problém, takže vy si to rieš, riešte, ale ja si naozaj myslím, že EC3 má uh, úlohu koordinovať a môže vlastne identifikovať isté záležitosti a potom vlastne poradiť týmto individuálnym členským štátom, ako riešiť tieto veci, aby to bolo naozaj efektívne. Dotkli ste sa aj otázky uh, takýchto útokov uh, počítačových, my vidíme potenciál. My e, sme presvedčení, že toto bude eskalovať. My sme hovorili o možnostiach, ktoré je možné využívať. Samozrejme, že sú to ľudia, ktorí e, môžu tieto veci využívať e, na to, aby získali finančné zisky, ale môžu to vlastne používať aj ako teroristické útoky. To znamená, že nebude stačiť vlastne len uh, to vyšetrovanie takejto počítačovej kriminality v nadväznosti na zneužívanie detí, ale ide tu aj o terorizmus, ide tu o organizovaný zločin a ide tu o tajný e, predaj e, zbraní a tak ďalej. A pokiaľ ide o internet veci, to je naozaj ekonomická schopnosť, života schopnosť je veľmi e, dôležitá a závisí vlastne od tohto a internet veci predstavuje obrovský problém. Ja sa to snažím zjednodušiť. Keď vlastne mám dočinenia s priemyslom a s dodávateľmi takýchto zariadení, pred, predovšetkým si myslím, že by sme mali byť dostatočne citliví. Nemali by sme vlastne tento priemysel nejakým spôsobom trestať, ale mali by sme vlastne e, sa snažiť priemysel e, presvedčiť o tom, že to musia byť bezpečné e, veci, bezpečné zariadenia. Pretože naozaj je to obrovská hrozba, ktorá vlastne je s týmto spojená. Pretože do roku 2020 bude asi približne 30 miliard takýchto rôznych vecí, tak povediať, zapojených na počítačovú sieť. Vy ste pripomienkovali aj, eh, tak povediac, eh, tie nové hranice. Ja by som povedal, že tam už vlastne nie sú nejaké hranice. Pokiaľ ide o počítačovú kriminalitu, to je niečo, čo môžete robiť od ko, z akéhokoľvek miesta na svete. A pre mňa je to veľmi veľká výzva. A vy ste sa pýtali, ako môžeme vlastne robiť lepšie prevenciu. Pre mňa je to niečo, čo sa vyžaduje, pokiaľ ide o vzdelávanie našich detí od samého raného veku, pretože keď sa pozriete na svoje deti, na svojich vnúkov, 4-5 ročné deti, tí budú sedieť vlastne pred počítačom a budú sa hrať s takýmito uh, smart uh, prostriedkami. A my by sme naozaj mali uh, zahájiť vzdelávací program, mali by sme naučiť vlastne deti, ako uh, byť e, bezpečnými, ako tak povediať plávať v tomto. Pretože naozaj tie deti sú online veľmi e, vystavené veľkému nebezpečenstvu. A sú fantastické zdroje, ktoré vlastne môžeme e, ponúknuť. A naozaj je dôležité, ako náhle deti idú do školy, je potrebné, aby boli vzdelaní a aby potom mohli naozaj maximálne využívať e, tie výhody, ktoré to, to prináša pre ekonomiku. Technologické zmeny. Áno. Dôležité je spolupracovať s priemyslom, ale aj s akademikmi. Do roku 2005 sme mali obrovské finančné zdroje a naozaj by som bol veľmi rád, keby z tých zdrojov bolo viac a keby sa naozaj presadzovalo toto partnerstvo medzi súkromným sektorom a štátnym sektorom. Pretože ja si naozaj myslím, že tam ide o sociálnu zodpovednosť a mali by sme učiť našich detí, ako vlastne zlepšiť aj túto našu schopnosť vykonávať policajnú prácu. Vy ste sa pýtali na potenciál to sú zaujímavé veci pre mňa a my sme v Škótsku zahajili takýto program a naozaj sme videli, že to e, prinieslo obrovské e, výhody. Nikto proti tomu nehovoril, keď takéto programy začnete využívať a to je niečo, na čo sa veľmi úzko zameriavam, pokiaľ ide o vyšetrovanie krimi- počítačovej kriminality. Častokrát nemajú takíto uh, kriminálnici uh, patričné technické pozadie. A dôležité je skutočne informovať tých ľudí, ktorí sú do tohto zapojení. Musíme byť ostražití a musíme naozaj bojovať proti takýmto hrozbám. A keď sa pozeráme aj na útoky uh, ktoré by mohli byť zamerané na kritickú infraštruktúru. Naozaj v podstate je potrebné e, ľudí oboznamovať. Áno, terorizmus existuje. Niektoré z týchto, kriminál, z, tejto, z týchto typov kriminality počítačovej sú, sú nové typy, ale naozaj potrebujeme v podstate zjednotiť svoj prístup. Potom tu odznela otázka, toho, že či sa to dá vlastne riešiť legislatívou e, a vlastne týmito orgánmi, ktoré presadzujú zákon. Nie, to sa nedá, pretože tu je, musí byť verejné a súkromné partnerstvo. To je základne dôležité. My v podstate sme počuli mnoho rôznych príbehov o tom, že priemysel vlastne nie je ochotný spolupracovať, ale ja sa naozaj myslím, e, že finančný sektor s nami chce spolupracovať veľmi úzko pred niekoľkými rokmi e, v rámci Europolu vlastne sedeli e, finančný sektor na jednej strane stola a ľudia, ktorí presadzovali zákon na strane druhej, ale dnes je to naozaj bližšie partnerstvo. Rozprávame sa o tom, že čo zistili oni, čo sme zistili my, aké sú vlastne výhody a tak ďalej. My vidíme vlastne to prvé ovocie, ktoré toto prináša. A ja by som chcel požiadať parlament, aby skôr tlačil na to, aby ten priemysel bol dostatočne citlivý, pretože pokiaľ nie sú dostatočne citliví, nebudú dostatočne efektívni. A pokiaľ ide o otázky týkajúce sa sexuálneho zneužívania cez internetom, cez internet ja si naozaj myslím, že musíme vzdelávať deti, musíme samozrejme aj informovať rodičov a sú zdroje, ktoré môžeme využívať. A ja si naozaj myslím, že naše deti by mali byť technicky trošku viac vzdelané. V Škótsku sme napríklad vzdelávali 11-12 ročné deti. Išlo vlastne o program, ktorý bol zameraný na základnú počítačovú e, kriminalitu. A my sme potom poslali tieto deti domov a oni vlastne vzdelávali svojich rodičov pretože tí ľudia, ktorí majú 70 plus, tí vlastne tomuto nebudú rozumieť. A to je sociálna demografia. Častokrát vlastne tieto deti musia naučiť svojich rodičov a svojich starých rodičov. A práve z toho dôvodu sme zahájali takúto národnú iniciatívu v Škótsku. A toto by som bol veľmi rád, keby e, začal presadzovať aj parlament, akým spôsobom by mohli deti vlastne vzdelávať tých starších ľudí. A teraz sa dostávam ešte e, k tomu poslednému bodu v nadväznosti na e, legislatívu týkajúcu sa internetu veci. Áno, tá ký dohovor, ten nám umožňuje e, obrovskú spoluprácu. Myslím, že sú to len dva členské štáty, ktoré to ešte nepodpísali. Jeden vlastne je už v etape podpisovania tohto dohovoru, ale Okrem toho, harmonizácia. Harmonizáciu by som naozaj chcel vidieť, pokiaľ ide o tieto komplexné, e, komplikované e, vyšetrovania a pokiaľ ide o pracovanie pod krytím. Čo môžeme robiť s Eurojustom? Máme obrovsky talentovaných e, právnikov, ktorí majú aj technické vzdelanie, ktorí v zásade chápu, o čo ide. A Eurojust má obrovský uh, výhodnú pozíciu, pretože oni by mohli vlastne prepojiť e, e, legálne prostriedky, tie zákonné prostriedky a dať vám isté odporúčania, ako vlastne toto všetko riešiť efektívnejším spôsobom. A toto sú, myslím, e, takmer všetky otázky, ktoré som si poznačil. Ďakujeme veľmi pekne, pán Wilson, za to, že ste odpovedali na tieto otázky. Myslím si, že členovia parlamentu si to veľmi cenia. A takisto ste stimulovali istú diskusiu, pokiaľ ide o tieto otázky bezpečnosti. A ja som vás sledoval na Twitter, EC3, Europol som sa pozeral na to. Sú tam niektoré typy, ktoré ste spomínali, je to veľmi zaujímavé. A niektorí kolegovia, ktorí by toto chceli sledovať, nech sa páči, prosím, Pozrite si to a ja by som vám chcel popriať naozaj všetko dobré vo vašej práce a chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli. Veľmi pekne ďakujem, radosť je na mojej strane. Vážení kolegovia, budeme mať krátku pauzu eh, až do príchodu eh, komisie a o 10.30 by sme znovu začali.

Dear colleagues, we're going to... Už máme len 15 minút, takže začnem. Um, so colleagues, point 7. Takže bod 7, štrukturovaný dialog s pánom komisárom Kingong úvod bude krátky, aby ste mali čo najviac času aj na otázky. Takže pán komisár King, mal vypočutie v septembri, vtedy povedal, že chce medzi nás prísť čo najskôr, ako to bude možné. Preto je tu dnes medzi nami a samozrejme Mnohí z vás viete o tom, že mal naozaj doteraz veľa práce. Viem, že bol v kontakte s mnohými z vás. Sme veľmi radi, že prišiel dnes oficiálne medzi nás. Na zasadnutie tohto výboru budeme diskutovať o priority Bezpečnostnej únie v rámci štrukturovaného dialogu. Takže najprv si vypočujeme pána komisára potom dáme také prvé diskusné kolečko, dostanú slovo koordinátory a potom ostatní kolegovia, ak budete mať nejaké otázky, poprosím vás, aby ste sa obmedzili na dve minúty vo svojich vystúpeniach. A teraz sa môžete už prihlasovať do diskusie. Všetkých vás poprosím maximálne dve minúty. A teda, ako som povedal, už sa začnete prihlasovať do diskusie teraz. Ak nám ostane viac času, samozrejme môžeme dať priestor na ďalšie otázky, ale zatiaľ vás poprosím, prísne dodržujeme limit dve minúty na vystupujúceho. A pán komisár e, nám s tým určite pomôže, čo je od neho veľmi milé. Takže on vystúpia si tak počas desiatich minút a potom otvoríme diskusiu. Pán komisár, nech sa páči, máte slovo a vítajte medzi nami. Ďakujem pekne, ďakujem aj za dnešné pozvanie. Ako som už povedal predtým, E, to, že ma beriete na zodpovednosť, to je súčasť mojej práce, je to veľmi dôležité a už som vám povedal viacerým individuálne poviem teraz všetkým naraz, kedykoľvek, kedykoľvek sa chcete so mnou spojiť, o čomkoľvek, oberte sa priamo na mňa, nielen takto formálne, ale neformálne sa rád budem s vami vždy rozprávať. Takže, toto je dôležitý týždeň rok, ročné výročie parížských útokov. Asi ešte stále máme v pamäti tie hrozné obrázky Bataclanu, reštaurácie a kaviarne v tomto okolí, útok v piatok večer. A o rok neskôr moje prvé myšlienky, ja predpokladám, že aj mnohých z vás, e, smerujú k tým, ktorí utrpeli túto noc. Obete, ale tí, ktorí prišli o priateľov či rodinných príslušníkov, tí, ktorí boli zranení, tí, ktorí utrpeli obrovský psychologický šok len samotnou, samotným, samotnou účasťou alebo tým, že zažili tieto útoky. Ten útok bol okamžitý, dobre koordinovaný a naozaj efektívny podstate to bol e, model, reakcia na tieto útoky bola modelom toho, čo sa snažíme teraz rozšíriť po celej Európe. E, je tu boj proti terorizmu a poprvýkrát riešime v našej legislatíve obete terorizmu. V budúcnosti vždy, keď dojde k útokom, tak obete dostanú okamžitú cielenú pomoc, praktickú pomoc, informovanosť o ich právach, psychologickú a emotívnu pomoc. Je to významný krok a pri uh, riešení situácie ľudí, ktorí boli vystavení takýchto priamým útokom. Za posledný rok sme dosiahli určitý pokrok s cieľom zabezpečiť udržateľnú efektívnu úniu bezpečnosti, ale hrozby terorizmu sú prítomné, pretrvávajú a sú nepredvídateľné a nevyberajú si. Takže chcem ešte raz zopakovať, že spolu môžeme niečo spraviť, preto aby sa situácia zmenila tým, že tento rok si dáme na program e, diskusie diskusiu o troch textoch, ktoré máme. Novelizácia šengenského hraničného kódexu, systematické kontroly všetkých cestujúcich na vonkajších hraniciach, to je veľmi dôležité vzhľadom na rizika ktoré súvisia okrem iného aj s prípadnými e, bojovníkmi teroristickými, ktorí sa budú vrácať do Európy. E, potom druhá, druhý text e, trestnoprávne e, riešenie ľudí, ktorí cestujú do Iraku, Sýrie, teda cestujú hore-dole. A po tretie, mali by sme sa dohodnúť do konca roka na smernici o strelných zbraniach a zabezpečiť, aby tie najnebezpečnejšie automatické a poloautomatické konvertované zbranie, prerobené zbranie neboli k dispozícii. A myslím si, že musíme bojovať na dvoch frontoch. Eh, jednoducho zautočiť na páchateľov trestnej činnosti a teroristov, obmedziť ich možnosti a po druhé posilniť našu odolnosť. Ak máme obmedziť priestor, kde môžu páchateľa trestnej činnosti a teroristi pôsobiť, tu máme pracovný program komisie, ktorý naznačuje kroky vpred. Poprvé, musíme posilniť našu bezpečnosť na vonkajších hraniciach. Už som to spomenul, ako je dôležité sú systematické kontroly, ale Takisto je tu navrhnutý systém vstup-výstup, o e, ktorom určite viete. E, komisia k nemu navrhne budúci týždeň doplnok Európsky e, systém, informačný autorizačný systém cestujúcich, tam budú riešené výnimky tých, ktorí cestujú do šengenského priestoru. V decembri komisia predloží prvý balík technického zlepšenia šengenského informačného systému a má posilniť alebo sfunkčniť jeho fungovanie, posilniť fungovanie na to skupina na vysokej úrovni, ktorá zasada. A čo sa týka bezpečnosti na vonkajších hraniciach, teda okrem tejto problematiky e, riešime aj problémy, o ktorých hovoríte mnohí z vás, a to správne, ktoré sú, je to téma bezpečnosť cestovných do, dokladov, tzv. breeder documents, to znamená podkladových dokladov pre cestovné doklady. Tu predložíme návrh v decembri. Takisto musíme bojovať proti financovaniu terorizmu a som rád, že spolu legislatívci začali pracovať na e, novelizácii smernice boja proti praniu špinavých peňazí komisia e, chce zrealizovať akčný plán boja proti financovania terorizmu a v decembri predloží balík návrhov kriminalizácie prania špinavých peňazí, aby sme E, postihli e, finančné peňažné toky, aby sme posilnili možnosti zmrazovania majetku a príkazy na zabavenie majetku. Zároveň musíme riešiť kľúčové dôvody terorizmu, vrátanie prevencie, radikalizácie tu nedostaneme výsledky z večera do rána, ale je to potrebné pre našu dlhodobú bezpečnosť. Už sme o tom hovorili, podľa mňa najlepšie sa to robí na miestnej úrovni, ale EÚ môže podporiť e, osvedčenie, e, výmenu osvedčených postupov. Zajtra zorganizujeme konferenciu na vysokej úrovni kde sa stretnú ľudia z politiky, z praxe a odborníci a budeme môcť inventarizovať to, čo sa nám podarilo doteraz dosiahnuť a stanoviť si akúsi orientáciu pre ďalšie fázy. Na tejto konferencii eh, RAN bude prítomné aj e, RAN e, špičkové centrum a bude hovoriť o nástrojoch e, na prípravu stratégie. Komisia bude mať tzv. Prevent Repository EU členské štáty, v podstate je to efektívnejšia výmena osvedčených postupov a komisia naštartuje aj program na posilnenie mladých ľudí, aby mohli efektívnejšie konať v boji proti radikalizácii. Dúfam, že sa budeme môcť naďalej spoliehať na vašu podporu a angažovanosť. Ako som už povedal predtým, potrebujeme investovať do našej odolnosti. V rámci toho by sme mali posilniť EU agentúry, o tom sme už hovorili, Mm, za posledné dva mesiace sa mi, som bol v partnerských agentúrach ako Europol Eurojust, ako aj EULISA a videl som na vlastné oči, ako prispievajú a naozaj som e, bol mm, mm, e, milo prekvapených prácu a budem ich podporovať všade, kde sa to dá. Europol má nový právny rámec a tu sú nové príležitosti, e, kde tu posilňuje centrum Európske centrum boja proti terorizmu a tento mesiac bude medziparlamentné stretnutie, kde budeme hovoriť o týchto veciach viac do detajlov. Takisto musíme posilniť úlohu Eurojustu v boji proti terorizmu Mali sme dobré diskusie s ministrami na rade v Luxemburgu minulý mesiac a e, rád budem pokračovať aj s vami e, v týchto diskusiách a rád si vypočujem vaše názory. Tak ako sme už o tom hovorili, kľúčové aspekty môjho mandátu spočívajú v zameraní sa na implementáciu a presadzovaní práva a to beriem naozaj veľmi vážne. Nejde tu iba o prípady porušovania postupov, tu nejde o to, aby sme získavali nejaké finančné prostriedky alebo pokuty. Samozrejme, nechcem nikoho vyzývať e, k tomu, aby porušoval pravidlá. Ide tu o spoluprácu s členskými štátmi, aby sme to, na čom sa všetci spoločne dohodneme, aby sa to premetlo aj v praxi. Momentálne pripravujeme podrobný implementačný plán európskeho PNR, aby sme riešili určité problémy, ktoré vyvstali pri príprave efektívnejšej implementácie, ktorá má byť teda do jary 2018. Ak chcete, môžem o tom pohovoriť viac. Takisto potrebujeme pokračovať v práci o informačných systémoch a intraoperabilite. Je to skupina na vysokej úrovni, ktorá diskutuje o skvalit- význame skvalitnenia údajov, aby imigrační úradníci, pohraničná stráž mali konkrétne a presné údaje. Takisto zvažuje myšlienku prípravy jednotného prehľadávača ako interfejsu na úrovni EU, ktorý umožní členským štátom cez jeden portál centralizovať EU databázy Samozrejme bez toho, aby to malo dopad na pravidlá o prístupe k týmto údajom a používaní týchto údajov. Musíme urychliť túto dôležitú prácu a preto som požiadal skupinu na vysokej úrovni, aby predložila prvú priebežnú správu v decembri. Takže Určite to s vami potom neskôr prediskutujem. A ešte na záver uvedomím si, pán predseda, že hovorím príliš dlho, ospravedlňujem sa, len som sa chcel ešte vrátiť k môjmu záväzku, ktorý som dal na začiatku nášho prvého stretnutia, že spravím komplexné hodnotenie politik boja proti terorizmu Eh, čítal som uznesenie parlamentu z roku 2011, je tam množstvo ambicioznych odporúčaní eh, pre takéto hodnotenie. Chcel som k tomu len povedať toľko, že môjim cieľom je mať taký prvý súbor záverov a diskusí o efektívnosti alebo iných dopadoch EU politík pri chránení našich občanov. Chcem to pripraviť v prvej polovici budúceho roka a samozrejme v maximálnej možnej miere rád využijem všetky vstupné informácie a spoluprácu s vami a inými inštitucionálnymi partnermi, ako aj s verejnosťou a občianskou spoločnosťou. Okrem iného aj cez škálu pracovných seminárov, ktorú Eh, sa ešte pripravujeme. Zase uvítam vaše informácie o tom, ako by to mohlo byť čo najlepšie. To všetko pripravíme v najbližších mesiacoch. Ďakujem pekne, ďakujem za pozornosť aj za príležitosť eh, stretnúť sa dnes s vami. Ďakujem pekne, pán komisár. Vážení kolegovia, máme naozaj dlhokánsky zoznam rečníkov, takže ho uzatvorím tvorím teraz a poprosím vás naozaj, aby ste sa zmestili každý do dvoch minút, tak aby tu ostal čas aj na odpovede pána komisára. Začnem koordinátormi. Takže EPP pani Mecola. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán komisár, že ste si našli čas a prišli ste na dnešné stretnutie a ďakujem aj za vaše snahy za posledné mesiace a za snahu zlepšiť bezpečnostnú situáciu v Európe. V celej únii počúvame, že ľudia sa snažia využiť strach E, ostatných a zmiešavať e, migráciu a s terorizmom. Myslím si, že to nie je opodstatnené. Migrácia a terorizmus sú dve oddelené témy, ktoré si vyžadujú rozdielne prístupy. A ja viem, že e, zdieľate, pán komisár, e, nielen vy, ale aj mnohí kolegovia, že všetci zdieľa, že zdieľame tento názor. A Nemali by sme však e, si zatvárať oči pred tým, ako rastú populistické hnutia. Musíme sa popasovať so skutočnou realitou. Každé hromadné E, posuny ľudí pri hraniciach, e, vonkajších hraniciach Európy prinášajú so sebou rizika a na to musíme e, reagovať, pretože občania musia sa cítiť bezpeční a štáty musia chrániť vonkajšie hranice a vyhnúť sa akýmkoľvek rizikám. V tomto prípade tu systém vstup-výstup a systém E, autorizácia, identifikácie cestujúcich. To je dôležité, umožniť to kontrolu e, príslušníkov tretich štátov pri vstupe do EÚ. Dúfame, že to bude primeraný, moderný a nutný nástroj, avšak zároveň E, blíži sa výročie parížských útokov a musíme sa naozaj poučiť z týchto útokov a musíme sa postarať o to, aby policajné zložky a všetci, ktorí potrebujú, mali možnosť sa dostať k údajom a rešpektovať ochranu údajov a mohli si vymieňať údaje, aby mali kompatibilné systémy. A o tom máme ešte veľmi ďaleko. Naši občania musia mať dôveru systém, ktoré máme na vonkajších hraniciach, ak chceme byť krok pred sieťami teroristov. A myslím si, že návrhy komisie sú dobrým krokom e, v tomto smere. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne po teroristických útokoch e, všeobecná ten situácia vždy, keď sa zmení, tak vždy je úlohou z času na čas overiť, či naše opatrenia máme, ktoré, či všetky, čo máme, sú ešte naďalej potrebné, či nie je potrebné posilniť alebo zefektívniť to, čo už máme k dispozícii a až potom môžeme zistiť, či je potrebné prijať ďalšie opatrenia, aby sa riešili nové výzvy. Tu Začíname tretím krokom. Začíname diskusiou o nových opatreniach ako PNR. Takže po prvých útokoch v Lani sme zistili, že bola medzera, čo sa týka výmeny informácií nielen medzi, vnú, medzi členskými štátmi. Poučiť sa z toho? Ja neviem, či sme sa z toho poučili. A teda E, spôsob vymenenia informácií v rámci členského štátu a medzi členskými štátmi, ja som to nezaznamenala žiadnu veľkú zmenu, takže pýtam sa, máme nejaký vplyv na to? Môžeme overiť, či policajné zložky e, v členských štátoch, e, či sú dostatočne vybavení a či ich dostatok, aby mohli obstať výzvam. Druhá vec, potrebujeme lepšie pochopiť, ako fungujú štruktúry a ako policia funguje v členských štátoch. To znamená, musíme posilniť akýsi, povedzme, Erasmus program pre príslušníkov policajných zborov, nie len na tej najvyššej úrovni, ale operatívcov priamo v teréne. A potrebujeme lepšiu spoluprácu a potrebujeme spoločné vyšetrovacie týmy, aby sme eh, lepšie pochopili a mohli si vymieť informácie v každodennej operatívnej praktickej práci. Spomenuli ste, že je potrebné posilniť a lepšie využívať systém SIS Otázkou znie, do akej miery sme sa dostali v tejto veci, kam sme sa dostali a môžeme naozaj potvrdiť, že nové opatrenia ako PNR, spomenuli ste, že zabezpečíte implementáciu, ale moja otázka znie, sme naďalej presvedčení o tom, že tento systém bude prínosný? Ja ten prínos zatiaľ nevidím a samozrejme dostávam sa na Členské štáty v deň takisto neveria, pretože sa nejak neponáhľajú k tomu, aby presadili toto opatrenie, ktoré sa od nich žiada, proste obchádzajú to stále a ja si myslím, že by sme mali najprv vylepšiť všetky opatrenia, ktoré už máme až potom investovať do tohto opatrenia. ECR? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Počas predchádzajúceho dialogu som sa vás spýtal na váš názor na návrh komisie, pokiaľ ide o novú smernicu o strelných zbraniach. Teraz trialógy už prebiehajú a ja tú otázku chcem zopakovať a naozaj by som ocenil eh, konkrétnejšiu odpoveď E, než je tá, že vašim cieľom je vyvážený spravodlivý výsledok. Bude komisia naďalej trvať na úplnom zákaze a konfiškácie polo automatických športových zbraní, napriek tomu, že tento aspekt bol predmetom kritiky zo strany parlamentu či rady a napriek tomu, že žiadna štúdia nehovorí o tom, že tento typ zbraní by boli hrozbou pre verejnú bezpečnosť. Kom- Chc- plánuje komisia začať rešpektovať princípy dobrej regulácie. Ja som z toho úvodu mal dojem, že ste entuziastickí, pokiaľ ide o tento návrh, ale uh, E, tá, asi dúfam, že to je nesprávny dojem. Ďakujem veľmi pekne za Alde, pani Wikström. Ďakujem veľmi pekne. E, pán komisár, ďakujeme za to, že ste prišli medzi nás. Som rada, že už, že vám ide o štruktúrovaný dialog s našim výborom. E, potrebujeme takýto dialog. Za moju skupinu to možno bude znieť teraz ako obohratá platňa, ale opätovne to tu poviem. Ide o výmenu informácií, ktorá je zásadným prvkom efektívnej únie. Roberta už o tom hovorila. Je dôležité, aby si, sme si informácie vymieniali efektívnym spôsobom. A ja nehovorím o spoločnej európskej databáze či rozšírení e, opatrení na zber údajov. Ja mám na mysli naozaj skutočnú výmenu relevantných informácií medzi dvomi členskými štátmi a o poolingu analytických informácií alebo zoskupovaní analytických informácií na európskej úrovni. V závere vystúpenia ste hovorili o implementácii smernice PNR a nám je naozaj e, ľúto slabé zápojenie členských štátov v tomto ohľade. Vítame váš záväzok e, prisúdiť prioritu implementácii tejto smernice, ale vieme, že pridaná hodnota E, zriadenia 28 rozličných databáz bude, povedzme, obmedzená, ak nie k ničomu platná. Ak výsledok analýzy údajov nie je, nebude e, proaktívne predmet predmetom proaktívnej výmeny. Toto je jedna z našich priorít v rámci rokovania, ale boli sme svedkami určitého pokritectva zo strany rady. Ja sa teda pýtam, ktoré konkrétne kroky zamýšľate podniknúť? Um, pokiaľ ide o implementáciu smernice PNR, aby sme naozaj mohli zabezpečiť relevantné informácie, ktoré by boli optim- predmetom optimálnej efektívnej výmeny. A pokiaľ ide o ďalšie otázky, um, opatrenia, povinnosti vyšetriť, ak dôjde k výmene relevantnej informácií ako súčasťou um, legislatívy, ktorá sa zaoberá bojom proti terorizmu. My naozaj dúfame, že komisia rada zaujmú pozitívny prístup a následne, pokiaľ ide o premietnutie vašich vyhlásení do konkrétnej legislatívy. A tu, pán komisár, budeme naozaj potrebovať vašu pomoc. Držíme, pal- držíme vám palce, veľa šťastia počas diskusí s členskými štátmi. Ďakujem veľmi pekne. Zague. Stačia. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. A vítam u nás pána Kinga. Chcela by som sa koncentrovať na dve otázky. Prvá otázka znie, deradikalizácia. Dobre sa pamätám na to, čo ste nám hovorili. Hovorili ste o tom, že je veľmi dôležité navrhnúť isté opatrenia v nadväznosti na derageli, de, um, čo chcete vlastne spraviť? Čo by ste chceli spraviť? Pretože by bolo veľmi dôležité, aby sme sa rozhodli, čo vlastne chceme pretože tieto problémy v oblasti bezpečnosti samozrejme každopádne nemôžeme eh, vyriešiť jedným krokom. Samozrejme, že je veľmi dobré to, že to chcete spraviť, že chcete takto dera, eh, reda, radikalizovať, ale chcela by som od vás počuť, že ako to chcete spraviť, aké kritéria chcete uplatniť a pokiaľ ide o ten celý rad takýchto bezpečnostných opatrení, to sú veci, ktoré budú, pokiaľ ide napríklad o zmluvu eh, PNR s Kanadou, eh, z Európskeho súdneho dvora to bolo kritizované. Ste pripravení z toho vy eh, vodiť isté dôsledky? pretože e, je potrebné kriticky preskúmať tieto veci zo strany Európskej únie. Treba naozaj sa zamyslieť nad tým, že či sú to všetko e, právne e, v poriadku veci, alebo či je možné v podstate ešte niečo e, nové do tohto zaviesť a samozrejme, že kritickým spôsobom e, budeme musieť stiahnuť aj také bezpečnostné opatrenia, ktoré nie sú účinné, alebo e, vy si myslíte, že sme istým spôsobom zlyhali. To je Bčko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za zelených pani Saržantíny. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Váš pán komisár King, myslím si, že máme odlišný názor ohľadne toho, ako zabezpečiť, ako ochrániť bezpečnosť v Európe. Vy ste nám ponúkli niekoľko príkladov kontroly vonkajších a vnútorných hraníc, ale keď sa pozrieme na dlhý zoznam teroristických útokov v Európe a keď sa pozrieme, teror, či teroristi mali európsky pas, či nie, tak vo väčšine prípadov mali. Máme tu problém, ktorý súvisí s našou spoločnosťou. Hovoríte o odolnosti spoločnosti, ale tá odolnosť by mala byť spojená s deradikalizáciou a mali by sme dať ľuďom istú, istý pocit perspektívy v EÚ. Ehm, ak tu budeme hovoriť len o prekračovaní hraníc, myslím si, že to eh, odolnou našu spoločnosť neurobí. Ja by som bola rada, keby ste nám povedali viac k vašim návrhom k deradikalizácii. Hovorili ste o kódovaní, o šifrovaní. Počas vypočutia sme s vami tiež o tom hovorili. A čo to znamená? Znamená to, že komisia už upustila od myšlienky eh, úpravy, úpravy prístupu k, k, k dôkazom, ktoré sú zakodované. Prosím, vysvetlite nám to. Vítame eh, vyhodnotenie politiky boja proti terorizmu a chceli by sme toho eh, byť súčasťou ako Európsky parlament. No a ešte pokiaľ ide o smernicu e, o k boji proti praniu špinavých peňazí, ja som spolu s pravodajkyňou v rámci LIBE k tejto téme a e, správa je momentálne postupená na preklad. Je ťažké ale pracovať e, na časti, ktorá sa týka financovania terorizmu v rámci 5. smernice, pretože jednoducho tam chýba dôkaz toho, čo je problémom a čo by bolo efektívnym riešením. A ja som pozvala viacerých aktérov, aby nám to vysvetlili, ale sme trošku handicapovaní. To nie je Európska komisia, ktorá sedí na údajoch o financovaní a tak ďalej. A nie je to parlament, ktorý má získať prístup k týmto informáciám. Problém pretrváva. A než získam viac informácií, tak je veľmi jednoduché pre mňa povedať, dobre, terorizmus, um, prebieha takto a sledovať peniaze nie je riešeným. Takže opätovne, keby ste nám mohli e, vysvetliť túto vec. Ďakujem veľmi pekne, ak by ste po prípade chceli zodpovedať na tieto otázky a potom sa pustíme do druhého kola. Pán komisár. Áno. Tá škála tých otázok e, je pomerne široká. k migrácii a terorizmu. Ja e, dúfam, že všetci súhlasíme v tom, teda že všetci chápeme tieto veci a chápeme, ako treba o nich komunikovať. Sú tu otázky riadenia migračných tokov a to je osobitná oblasť a líši sa od problémov, ktoré súvisia s terorizmom. A ak obidve spájate, tak eh, to je trošičku taká propagandistická práca a dávate, dávate vlastne do rúk materiál populistickým hnutiam. Čiže ja podporujem to, čo povedala pani Mecola, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme vysielali naozaj konzistentný odkaz a aby tom obsahom toho odkazu bolo rozlíšenie týchto vecí. Ale Uh, sú tu ľudia, ktorí pracovali s Daešom a ktorí sa usilujú o, o to, aby nám uškodili, ktorí uh, sa vracajú do únie s tým, že využívajú tie isté cesty ako migranti. Preto si myslím, že je relevantné, aby sme dokázali jasne popísať opatrenia, ktoré príjmame na posilnenie transparentnosti a efektívnosti našich kontrol pri eh, pri hraničných vstupoch. Takže to je súčasť odpovedou odpovede pre tých, ktorí spájajú migračné otázky a terorizmus. Tým, že ukážeme, že máme naozaj, že, že naše kontroly na hraniciach sú efektívne. Um, teraz rozmiesňujeme E, stráže, porančnú stráž, e, spolupráci s orgánmi v Grécku, v Taliansku a ja by som chcel naozaj oceniť pri tejto príležitosti úsilie e, orgánov týchto krajín. Taliansko značne zvýšilo zvýšilo objem dokumentácie a odoberania otlačkov prstov tým, ktorí prichádzajú a Europol v teréne takisto pracuje v Grécku a čoskoro už aj v Taliansku budú pomáhať národným orgánom tam, kde to bude potrebné a odôvodnené. Budú práve realizovať sekundárne kontroly pri príchode. To znamená, že budú datočné rozhovory a tak ďalej. Takže to sú opatrenia, o ktorých sme už e, nejaký čas hovorili, pokiaľ ide o posilnenie Schengenského kódexu hraníc, e, realizácie smernice, smernice, potom vstup, e, systém vstup, výstup. Myslím si, že teraz už ten náš príbeh je presvedčivejší, aby sme mohli aby sme mohli presvedčiť teda tých, ktorí zlučujú migračné otázky a terorizmus. Ale súhlasím s pani Sargentini, keď hovorí, že nemôžeme len e, sa zaoberať sa len bezpečnosťou našich vonkajších hraníc. To nemôže byť e, jediná vec. Je treba riešiť odolnosť našej spoločnosti a výzvy, ktorá je spojená s bojom proti radikalizácii a deradikalizáciou. A ja som o tom neustále hovoril a budem v tom pokračovať. Je to totiž nesmierne dôležité a leží to v samom srdci nášho úsilia. Ehm, Kon, zatra bude konferencia, kde sa bude hovoriť o, inter, o, o efektívnej štruktúre, Ide o taký organizovaný prístup zdieľania najlepších postupov. Povzbuď, členské štáty tým povzbudíme k vytvoreniu a výmene najlepších osvedčených postupov, aby sme mohli sa obrátiť aj na aktérov z občanskej spoločnosti a aby sme mohli vybudovať sieť eh, národných kontaktných bojov, eh, bodov, prepačte, aby, aby ak vznikne problém, aby sa ľudia mohli obrátiť na svojich kolegov na, a spustili sme novú iniciatívu REN Young, eh, Ide o zlepšenie postavenia mladých ľudí, respektíve prisúdenie aktívnejšej úlohy mladým ľuďom. Ide o e, boj proti radikalizácii. Potrebujeme, e, potrebujeme mm, kontaktovať, obratiť sa na mladých ľudí cestou vzdelávania. Ja si myslím, že najlepšími ambasádormi našej, mladé, našej práce s mladými ľuďmi sú mladí ľudia samotní. Ja si myslím, že musia byť, musia byť maximálne zapojení do tejto práce. Ďalej ste sa pýtali na PNR. Ja nechcem e, znovu tu nejak e, opätovne diskutovať e, ja viem, že nie každý je presvedčený o tom, že všetky aspekty toho, čo bolo dohodnuté, sú perfektné. Ehm, vy ste spomenuli ehm, niektoré z nich. Ja v rámci ďalšieho kroku a v rámci prvého kroku hodnotenia efektívnosti toho, čo bolo predmetom dohody, je, ja chcem, implement, ja chcem, aby došlo k implementácii toho, čo bolo dohodnuté. Nedokážem si predstaviť, ako si vytvoríme názor k dôkazom, ak nepokročíme, alebo ak sme nepokročili pri implementácii systému. Takže budeme pracovať na implementačnom pláne, pretože ja súhlasím, pani Sipel a iní, Nestačí, že členské štáty zaostávajú v implementácii a do konca novembra potom sa s vami podelíme a s členskými štátmi takisto o správu, ktorá cieľom ktorej bude usmernenie pre členské štáty, pokiaľ ide o transpozíciu tejto smernice. Obsahom správy budú isté milníky, kroky, ktoré sú podľa nás základnými elementmi zriadenia systému PNR v súlade so smernicou. Napríklad bude treba zriadiť tzv. PIU. Budete musieť identifikovať orgán, ktorý bude konať ako PIU vo vašom členskom štáte bude treba nastaviť technické riešenie pre údaje PNR zamestnancov PI ďalej bude musieť, ďalej bude musieť, budeme musieť vyriešiť otázky ľudských zdrojov, otázky príslušného orgánu, ktorý bude dostávať tieto údaje. Musíte sa ubezpečiť, že budú existovať prepojenia na prepravcov a musí byť nastavený istý formát, v rámci ktorého dôjde k výmene. Preto budú potrebné isté praktické kroky, ale aj modifikácie národnej legislatívy. Tieto jednotlivé milníky nie sú nutne chronologické, ale ak chceme plne implementovať túto smernicu, tak musíme nájsť spôsob, ako to urobiť členské štáty budú musieť vynaložiť úsilie a samozrejme my budeme pritom napomáhať. A keď vyprodukujeme tieto konkrétne kroky, tak samozrejme o tom budem veľmi rád sami diskutovať. K takým tým širším otázkam, ktoré sa týkajú hodnotenia efektívnosti. Ja nemôžem vrátiť čas nedokážem zastaviť časomieru, nemyslím si, že takéto niečo je v našich silách, ale musíme zaviesť efektívny proces, ktorý sa bude týkať e, merania efektívnosti našej politiky. Ja chcem spolupracovať s vami v tejto oblasti. Postupíme isté podnety, Myslím si, že pôjde zrejme o tematické workshopy, počas ktorých budeme jednotlivé otázky riešiť. A ak máte návrhy, podnety, ako by mala štruktúra vyzerať, a naozaj potom dúfam, keď to bude realizované, že sa že e, budeme spolupracovať. Nemusíme hodnotiť každý aspekt, ale minimálne môžeme kriticky zhodnotiť niektoré z aspektov. Ja vás preto nabádam, pozývam vás, aby ste sa zapojili do tohto hodnotiaceho procesu. A ja dúfam, eh, že dospejeme mm, k tomu, čo bude treba zlepšiť. Ja osobne filozofický problém s takým záverom nemám so záverom, že niekde bude treba urobiť viac, niekde možno menej. Nemám problém s tým, že niektoré veci, ktoré realizované boli, bude treba zastaviť. Uvidíme, uvidíme. To proces a čas ukáže. K jednotlivým otázkam, k strelným zbraniam, na ktoré e, sa pýtal jeden z poslancov. Ja prepačte, ja naozaj e, komisia, na, na, stanovisko komisie ma teší. Ja nemôžem nič iné len podporiť našu pozíciu, ale ako som povedal, chcem hľadať e, spôsob e, dopracovania sa spoločne k dohode o tom, čo budeme, alebo ako budeme pokračovať. Myslím si, že uh, rok, skoro rok po udalostiach v Bataklane je ťažké, pomaly, je pomaly ťažké verejne vysvetliť, e, prečo sa to zadrhlo niekde. A aby sme sa dopracovali k dohode, tak tá dohoda musí byť taká, e, že naozaj vyhovie všetkým stranám, teda komisii, parlamentu aj členským štátom. Ja nechcem uberať nič z tej podrobnej diskusie, ktorá sa deje na tému kontrol, efektívnych kontrol. Naozaj dúfam skorú dohodu a dúfam, že dohoda obmedzí obeh plne automatických a konvertovaných poloautomatických zbraní tak, aby tak pričom bude ich legitimné využitie samozrejme rešpektované a na to ašpirujeme a dúfame, že sa nám to skoro podarí. Vážení kolegovia, 11 z vás sa prihlásilo e, do tejto diskusii, e, takže bohužiaľ, e, tí, ktorí ste prišli neskôr, nebude sa to dať. Tých 11 kolegov, prosím vás maximálne dve minúty. Keby ste boli takí láskaví, aby sme naozaj potom ešte dostali aj odpoveď. Takže znovu, pán Kolner. Nech sa páči. Ďakujeme vám, pán komisár, za to, že ste prišli a e, ďakujem vám za to, že ste hovorili o týchto dokumentoch. Ja si naozaj myslím, že e, my máme v podstate obmedzené kompetencie, ale e, je najlepší spôsob, ako vlastne vytvoriť bezpečnú Európsku úniu, je zhodnotiť vlastne to, čo chýba a zlepšiť to, čo je už e, fungujúce, tak ako ste povedali. A pokiaľ ide o SIS-2, je to perfektný príklad tohoto. Je to naozaj e, vynikajúci európsky systém a keby sme ho zlepšili, tak to by bol asi najlepší spôsob, ako by sme mohli zabezpečiť väčšiu bezpečnosť pre európskych občanov. Onedlho e, začnú odoberať aj otlačky prstov. Za posledné tri roky sa ukázalo, že sú isté zlepšenia, ktoré je potrebné urobiť a um, pretože záväzky členských štátov sú veľmi veľké. Vy ste hovorili o technických aspektoch. Môžete nám povedať, aké zlepšenia predpokladá uh, komisia, pokiaľ ide o SIS? Ďakujem veľmi pekne. Pán Krisbek, ty mm, ste na zozname, ale tí, ktorí prišli neskoro. Teraz nasleduje pani či nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujeme pánovi komisárovi Kingovi za to, že medzi nás dnes prišiel. Ja musím povedať, že um, skutočne oceňujem vaše vystúpenie, keďže som okrem iného aj e, tieňovou k smernici o terorizmu za SAD. Um, ehm, ja naozaj oceňujem, že sa snažíte čo, o čo najskoršiu dohodu Ehm, pretože samozrejme všetci sme za efektívny boj proti terorizmu a um, som rada, že ste hovorili o podpory eh, obe, o, o podpore obetiam, pretože ide o relevantnú tému. Ale myslím si, že tento rámec, tento trestný rámec eh, musí byť integrovaný do uh, dlhodobej stratégie, ktorá sa týka aj prevencie. Musíme, musíme vzdelávať e, mladých, ale existuje tu aj problém s radikalizáciou vo väzeniach. A ja by som sa chcela spýtať, či e, hovoríte, či aj váš program má niečo špecifické v tomto smere. Vy ste hovorili o výmene informácií, Eh, hovorili ste o podpore agentúram, o agentúr eh, Eurojust, Euliza, Europol. Ja som minulý týždeň navštívila tieto agentúry a mm, Pýtam sa vás, e, pokiaľ ide o výmenu informácií reálne. E, my vnímame istú zdráhavosť zo strany niektorých krajín e, vymeniať si informácie, teda čo ešte možno urobiť, čo ešte možno v tomto smere urobiť mimo implementáciu. No a ešte jeden dôležitý aspekt, boj proti financovaniu terorizmu. Ja viem, že toto bude v smernici a chcela som sa ešte spýtať, vy ste hovorili o foreign fighters, ale ja sa pýtam, že či si myslíte, že existujú už podmienky na to, aby Európska únia zvýšila alebo posilnila spoluprácu s tretími krajinami, pokiaľ ide o boj proti terorizmu a kto, ktoré krajiny, uh, ktoré, ktoré krajiny by mohli byť našimi partnermi v tomto ohľade. Ďakujem. Boni, Pán Boni, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, za vašu komplexnú a rozsiahlu prezentáciu, pokiaľ ide o všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti a pokiaľ ide o Úniu bezpečnosti. Ak mám hovoriť otvorenie, pretože mnoho otázok vlastne už odznelo počas tejto diskusii otvorene hovoriac, aký je zoznam tých prekážok, čo očakávate od členských štátov, pretože ja cítim, že existuje veľmi veľa problémov v nadväznosti na členské štáty, keď začneme naozaj v plnom rozsahu implementovať tieto smernice a keď začneme hovoriť o výmene informácií, o výmene údajov. Takže ja si naozaj myslím, že potrebujeme takéto vedomosti, znalosti, nie kvôli tomu, aby sme ukázali prstom na nejakú členskú krajinu, ale aby sme mali takýto zoznam a aby sme naozaj presvedčili členov parlamentu, že je potrebné spolupracovať s našimi vládami a s našimi spoločnosťami, pretože to je vlastne najkľúčovejšia záležitosť pani De Veld. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem pánovi komisárovi za to, že je tu. Som veľmi rada, že ste takto angažovaní a že chcete spolupracovať s parlamentom. Myslím si, že ste na tomto výbore boli ďaleko častejšie ako niektorí vaši kolegovia, ktorí sú už vo funkcii dva roky. Nebudem hovoriť nejaké mena. Veľmi vítam ten fakt, že ste vlastne prijali túto možnosť e, jednoducho zhodnotiť tú, toto uznesenie, ktoré bolo prijaté v roku 2011 a bola by som veľmi rada, keby som vám mohla dať nejaké návrhy alebo isté e, pripomienky, možno, že by vás to zaujímalo. Pokiaľ ide o PNR, mám detálnejšiu otázku. Za posledné 4 roky 130 miliónov eur bolo e, na PNR venovaných e, zo strany e, Európskej únie. Z týchto 130 miliónov, a tam je veľmi zaujímavé video, zo 10 miliónov z týchto 130 miliónov e, je venovaných na vzájomnú prepojenosť národných systémov. Ja by som bola veľmi rada, keby ste nám dali nejaké informácie o tom, ako sa vlastne toto využívalo, ako sú vlastne členské štáty eh, eh, ako je tam zabezpečená táto interkonektivita, že či vlastne prispeli na eh, toto aj z, vlastných zdrojov a tak ďalej. A pokiaľ máme naše skúsenosti v nadväznosti na uchovávanie údajov. Na členské štáty sú povinné vlastne takéto dôkazy zachovávať a nie, dokonca ich ani nezbierajú. A pokiaľ ide o našu bezpečnosť, je základne dôležité, aby členské štáty spolupracovali a vymeniali si informácie. To každý človek, čo tu sedí, zorazňoval znovu a znovu. Nesúhlasíte s tým, že je to veľkým rizikom, keď hovoríme o bezpečnosti že keď niektoré členské štáty jasne sú vystavené riziku, e, pretože vlastne podkopávajú štátny, e, teda právny štát alebo právny poriadok. A iné štáty vlastne e, sú vyšetrované tou istou komisiou, pretože v prípade týchto štátov si komisia myslí, že naozaj to ohrazujú. A potom tu ešte Ehm, bol masosívny podvod e, s kreditmi v nadväznosti na obchodovanie s emisiami. Pravdepodobne išlo o desiatky miliárd eur, ktoré vlastne dostali e, sa do rúk terorizmu, ktoré vlastne boli uh, minúte na terorizmus a celkom zjavne e, v Taliansku a v Nemecku prebieha vnútroštátne vyšetrovanie, ale boli do toho zapojené aj iné krajiny, aj Holandsko napríklad a zjavne e, vlastne Holandsko v tomto napomáhalo, pretože mňa to veľmi prekvapilo, pretože to boli obrovské peniaze a my vlastne doslova sledujeme každé jedno euro, ktoré každý členský občan členských štátov míňa. A kdežto toto je obrovský úder, pokiaľ ide o terorizmus. Ja by som bola veľmi rada, keby ste vlastne vyšetrili tieto členské štáty. Pán Dolcen, prosím. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ďakujem. Som rád, pán komisár, že vás tu vidím. Chcel som sa opýtať veľmi veľa otázok, ktoré už odznieli, hlavne pokiaľ ide o PNR. My by sme naozaj chceli, aby vlastne komisia tlačila na to, že a zabezpečila, že tie členské štáty, ktoré zač- ešte nezačali pracovať v tejto oblasti, aby naozaj pracovať začali. A takisto e, ma veľmi potešilo o e, to, že ste vlastne hovorili o dobrých praktikách, o tej úrovni e, na tej základnej hladine a tak ďalej, že proste by to mala byť iniciatíva z dola a tak ďalej. Ja si naozaj myslím, že by sme mali robiť niečo, pokiaľ ide o tých ľudí, ktorí sú ohrození radikalizáciou. A myslím si, že športové zväzy by v tomto mohli zohrávať veľkú úlohu. A takisto by som chcel ešte pridať niečo k tej otázke, ktorá tu odznela v nadväznosti na radikalizáciu vo väzniciach, pretože je celkom jasné na základe všetkých tých dôkazov, ktoré vidíme, e, ktoré dostávame členských štátov, že je množstvo takejto radikalizácie. Nie sú to len samozrejme len väzenské podmienky, ale e, myslím si, že naozaj by sa tam mohlo veľmi veľa práce ešte urobiť a mňa by zaujímalo, čo by ste k tomuto mohli povedať vy. Samozrejme, že musíme byť v defenzíve, ale musíme mm, istým spôsobom prejavovať aj istú ofenzívu. To znamená, že by to malo byť niečo, čo je externé svojim charakterom, je to istá inšpirácia, motivácia a mňa by zaujímalo to, že akú prácu budete vykonávať e, s vládami e, v iných častiach sveta, napríklad e, na Blízkom východe a tak ďalej a čo budete s nimi zdieľať, pokiaľ ide o takúto činnosť v boji proti terorizmu. Pán King, vítam vás a ďakujem vám za vašu prezentáciu. Ja si naozaj myslím a všetci s tým súhlasíme, že váš mandát je veľmi dôležitý a je naozaj na čas, aby sa e, začalo v tejto oblasti pracovať. Máte veľmi ťažkú e, úlohu, pretože je tam množstvo otázok, ktoré do toho spadajú. Pokiaľ ide o túto eh, expertnú skupinu na vysokej úrovni v nadväznosti na interoperabilitu. Aký je cieľ komisie? Čo bude vlastne aký bude ďalší krok potom, ako táto správa bude publikovaná. Mienite vypracovať nejakú cestnú mapu, príde k nejakému legislatívnemu návrhu zo strany komisie, pokiaľ ide o tieto otázky. A druhá vec, pokiaľ ide o implementáciu PNR, o tom ste hovorili vy aj moji kolegovia. Moja otázka znie, v akej etape vlastne je tá implementácia. Vy ste hovorili o radikalizácii, ja by som počiarkla, a bola by som rada vypočuť si názor na e, túto veľmi vážnu otázku. Čo sa dá robiť proti radikalizácii, e, ktorá prebieha na internete? Ďakujem pani Grisbeck, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegovia. Veľmi kratučká otázka. Hovorili sme e, počas vášho vypočutia pred dvoma mesiacmi o vašom mandáte, hovorili sme o počítačovej e, bezpečnosti a vtedy ste hovorili o tom, že že je to troš, niečo, čo je veľmi špecifické, takzvaná počítačová odolnosť. A odtedy sa o tom hovorí hodne. Môžete nám povedať o niečom trošku viac, pán komisár? E, o tom, čo chcete robiť v tejto oblasti vzhľadom na rastúci počet e, počítačových útokov, e, pirátske aktivity, e, krádež údajov. Prepač, že sa takto vyjadrujem, nie som odborníčka. Chcete nám teda povedať, aké je tu riziko napríklad prepojených eh, predmetov, ktoré pomôžu alebo uľahčujú počítačové útoky. Mohli by ste nám poskytnúť viac informácií dva mesiace po tom, čo ste nastúpili do funkcie? please. Uh, merci, Pán Diprej, ďakujem pekne, pán predseda. A pán komisár, vítajte medzi nami. Mám tri pripomienky. Povedali ste, čo ma teší, že posilňujete aktivity zamerané zefektívne systému PNR. To je to minimum, čo môžeme spraviť. Mám taký pocit, že to teraz znelo, že to najprv to bolo veľmi súrne a teraz je to v štáte e, operatívnom. Dva či tri už sú budú teda e, v štádiu operatívnom do konca roka, tak to bola posledná informácia. To je predsa škandál, že to tak toho trvalo. A je to škandál aj preto, že e, tento systém PNR má byť o výmene informácií. Kladiem otázku na komisiu, som predložil pred niekoľkými mesiacmi, akom stave je táto výmena informácia. Dostal som odpoveď, že komisia nemôže vytvoriť spoločnú normu analýzy údajov PNR a spoločný systém kódovania, pretože to obmedzí manevrovací priestor ktoré majú členské štáty na to, aby si vytvorili hodnotiacie kritéria. Tak ako môžeme dúfať, že z toho niečo bude? Veď tuto vlastne ľudí podvádzame, zavádzame ich. E, chcete si vymieňať relevantné informácie. Môžeme alebo nemôžeme, neviem teda ako, ale zistiť, že identifikácia terorizmu je relevantný údaj, ktorý umožní výmenu e, medzi členskými štátmi. O tom sa ani len nehovorí. To bola prvá vec. Druhá vec, návrh nariadenia E, novelizácie Schengenského hraničného kódexu. 27 systémov ident- kart identifikácie, teda občanských preukazov. Tuším, len Spojené kráľovstvo nemá žiadne občanské preukazy. 27 rôznych systémov európskych identifikačných kariet. Ako chcete, aby tí ľudia, ktorí majú viesť tento systém, to majú zvládnuť? Ako to môžu zvládnuť? Je na to nejaký spôsob? Je možné, aby sa situácia zmenila? Ak nie, v podstate občanské preukazy alebo teda identifikačné karty sú najčastej falšované, takže myslím si, že je potrebné s tým niečo spraviť a spadá to do oblasti posilnenia našej bezpečnosti. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem, pani Loreston. Ďakujeme vám, pán komisár, za to, že ste nám poskytli tieto informácie. Moja otázka sa spája s otázkou, ktorú e, vám položila pani Grisbeck, pretože ja by som sa chcela opýtať na to prepojenie medzi digitálnym e, vývojom, pretože my hovoríme o počítačovej kriminalite, ale e, keď sa pozrieme na internet veci, e-commerce, právne služby, to je v podstate niečo, čo sa pohybuje vlastne v tej súkromnej oblasti, ale my sa musíme ďaleko zo širšieho hľadiska zaoberať takouto digitálnou bezpečnosťou. Nie je možné spolupracovať aj v podstate s komisárom, ktorý má z nesie zodpoveď za digitálnu oblasť, pretože naozaj veľmi veľké hrozby sa vynárajú. Deradikalizácia, respektíve radikalizácia, to je súčasť eh, informačného sveta. A toto robia isté tretie krajiny. To sa spája so spravodajskými službami, to sa spája aj s opatreniami nielen v nadväznosti na nejaké priame akčné kroky, ale na systematické um, zoslabodovanie zoslabovanie európskej schopnosti alebo odolnosti. A pred niekoľkými e, rokmi, respektíve aj minulý rok, sme dostali z Europolu e, takéto informácie, ktoré v podstate sa zaoberali e, tzv. proti disputami, respektíve prost, counter discourses. Čiže či by sa v tomto nedalo niečo robiť? Pán Tias de Mera? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ešte raz ďakujem aj pánovi komisárovi. Bezpečnosť je prioritou pri boji proti tým, ktorí chcú točiť na našu slobodu. A prioritou je boj proti terorizmu. Ja vám teraz poviem niečo, čo asi nechcete počuť, Mosul je obklúčený, na Raku sa útočí a boli odstrihnuté komunikačné cesty medzi týmito dvomi mestami. Oslabenie Daešu nám nás privedie e, k určite k nejakej e, násilnej reakcii na našom povedie to určite k nejakej reakcii na našom území. A v tomto zmysle identifikujem veľmi dobre, kde stojí bezpečnosť, kde stoja akademické či parlamentné diskusie. V tomto zmysle e, tlieskam úsiliu, ale Chcel by som predsa len zdôrazniť e, niektoré aspekty spoločného úsilia. Súhlasím s pani Sargentini. Nemožno napájať financovanie na e, praní špinavých peňazí. Nemáme žiadny nástroj, ktorý by bol schopný neutralizovať takéto niečo. Čiže mne by bo, bol by som rád, keby ste nám vysvetlili, pán komisár, v čom bude um, spočívať to, čo hovoríte, že chcete skomplikovať financovanie terorizmu alebo ho nejakým spôsobom znemožniť. Povedali ste, že čoskoro dôjde zo strany komisie k predloženiu systému autorizácie ciest. No ale čo to bude, cez alebo cestovania, čo to bude predstavovať? Ja rozumiem rozdielu medzi dokumentom, alebo teda identifikačným dokumentom a cestovným dokladom. Treba však zlepšiť cestovné doklady e, cestou nového, nového unijného opatrenia. Naozaj by ma zaujímala vaša reakcia. Ďakujem. Thank you. Uh, Mrs. Gabriel, please. Pani Gabriel, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán komisár, že ste prišli medzi nás aj za to, že ste sa na, zapodelili s nami o relevantné informácie. Mám dve otázky. Prvá, prevencia radikalizácie. Myslím si, že ste správne zdôraznili obrovskú prácu, ktoré spravila Urana. Je dôležité, aby členské štáty využili túto si odborníkov a riešenia, ktoré navrhuje. Takisto ste hovorili o tom, že potrebujeme to riešiť na miestnej úrovni. Ja som takisto presvedčená o tom, že e, miestna samozpráva zohráva dôležitú úlohu. Aká je tu interakcia, e, aby sa zabezpečilo to, že veci, ktoré sa e, robia na miestnej úrovni, naozaj obstoja tým výzvam? Potom prevencia radikalizácie na internete. Europol jednotka sa zdá, že je efektívna, ale čo si vy myslíte, či členské štáty dostatočne využívajú túto jednotku? A druhá otázka sa týka výmeny informácií. Už o tom hovorili kolegovia. Chcela by som zdôrazniť interoperabilitu údajov a systematizovanie výmeny údajov E, som rada, že bola vytvorená skupina na vysokej úrovni. E, čím, ich môž, čím môžete členské štáty motivovať alebo naháňať do toho, aby e, robili, čo majú robiť. A potom je to otázka kapacít, spracovania analýz údajov. Nemá zmysel mať množstvo údajov, keď ich nedokážeme využiť. Máte asi analýzu toho, aká je situácia, nakoľko sú dostupné nástroje, nakoľko sú vyškolení pracovníci a podobne? Thank you. And um, finally, a nakoniec pani Jemenis. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za to, že ste prišli medzi nás. Vaša úloha je veľmi dôležitá aj z pohľadu zviditeľnenia bezpečnostnej agendy. Uh, čelíme tu teroristickej hrozbe, ako povedali kolegovia. Ehm, nechceme, nikto si neželá byť ohrozený a ja som bola práve na OSN a stretla som sa s riaditeľom, ktorý, ktorý je šéfom zároveň aj Task Force boja proti terorizmu a um, je, je zrejme, že problémom v súčasnosti Daesh, čo bude ďalej po Mosula a tak ďalej. Čiže um, nemáme definíciu terorizmu, neexistuje eh, jednotnosť eh, v boji proti terorizmu a nielen v Európe, ale ani na globálnej, ani v globálnej mierke, pretože treba, treba samozrejme myslieť na prevenciu, a ďalšie aspekty. ja som naozaj musíme eh, myslieť aj na tretie krajiny a chcela som povedať, nemám veľa času samozrejme, chcela som opätovne zdôrazniť pomoc obetiam. Máme tu smernicu, ale neexistuje definícia obete. Nechcela, nechcel, ne, nechceli, ju za, nechceli ju zapracovať do normatívnej časti, čiže naozaj musíme e, nástojiť na dôležitosti um, e, obetí. Sú to, sú to osoby a preto je veľmi nesmierne dôležité, aby bolo zriadenie Európske e, koordinačné centrum na podporu obeti, keď dôjde, keď dôjde k atentátu, tak je, je vždy ťažké to nejak centrálne riešiť. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, nech sa páči, ak e, ste mohli zareagovať. Čas nás tlačí, ale na niektoré e, z otázok môžete odpovedať po prípade aj v písomnej podobe. Takže nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem a ďakujem vám za vašu angažovanosť v neznosti na tieto otázky. Môžem povedať hneď dopredu, ja si naozaj myslím, že jednou z výhodou takýchto výmen názorov, ktorých e, sa e, vlastne zúčastňujem, ja naozaj neviem, že ako to je vlastne, pokiaľ ide o ETS e, vody, pokiaľ ide o tie emisie, ale E, množstvo vecí, ktoré e, vlastne sa tu vynorilo v nadväznosti na vaše otázky. Prepačte mi, ak e, nie som schopný každého z vás rozoznať podľa mena. A som tlačený aj časom. Keby sme mohli trošičku predlžiť tento čas, ak s tým súhlasíte všetci. Je tam veľmi dôležitá otázka, ktorá tu odznela v nadväznosti na cestovné dokumenty. Uh, ale boli tam aj mnohé iné otázky. Vrátanie pana Stefanóru, ktorý vlastne hovoril o rôznych aspektoch cestovných dokladov. A ja si naozaj myslím, že toto je problém, pretože sú isté obmedzenia kompetentnosti alebo právomoci. Toto budeme musieť rešpektovať, pokiaľ ide o túto oblasť ale sú aj isté bezpečnostné otázky a tam by sme sa snaž, chceli snažiť v podstate dosiahnuť istý pokrok spolu s mojou kolegyňou, pani komisárkou Eurovou. Pokiaľ ide o tieto občianské preukazy, tie ID karty. Ako veľmi dobre viete, e, európsky občania e, na základe takejto identifikačnej karty karty môžu vlastne vstúpiť do nejakej um, inej krajiny EÚ, respektíve takisto môžu vstúpiť aj do niektorých tretích krajín. Nie všetky tieto identifikačné karty alebo občianské preukazy majú uh, rovnakú úroveň bezpečnosti, tak povediať. Niektoré je ľahšie falšovať ako iné. Uh, a toto nie je len národný bezpečnostný pro- problém. Ja si myslím, že musíme s týmto niečo urobiť. Takže chcel by som eh, podporiť moju eh, komisár, eh, kolegyňu, moju mm, pani komisárku Jurovu, ktorá bude vlastne robiť takéto hodnotenie, pokiaľ ide o identifikačné dokumenty, s tým, že samozrejme, že je pravdepodobné, že takéto návrhy odzniejú na budúci rok e, v roku 2017, pretože toto je naozaj transnárodná, teda hranice prekračujúca otázka bezpečnosti. A na tieto dokumenty sa budeme musieť pozrieť e, samozrejme e, uvedomujúc si otázky právomoci. A potom tu odznela ešte ďalšia otázka týkajúca sa SIS a čo budeme robiť s SIS. Neviem presne, kto sa na to pýtal ako prvý. My sme vykonali hodnotenie a toto vlastne zapracujeme do prvej sady takýchto navrhovaných e, pozmeňovacích návrhov a v tom tejto, bude tam, ako som povedal, prvá ehm, takáto sada a potom tam bude druhá takáto sada. Bude to vlastne aj e, výsledkom stretnutia sa a, a diskusí e, s expertmi na ehm, vysokej úrovni s touto skupinou ľudí. Ale budú to, bude to zahrňať samozrejme navrhované zmeny, aby sme zlepšili vlastne našu možnosť e, identifikovať ľudí len na základe otlačkov prstov. Možno, že to znie dosť zvláštne, ale naozaj to vlastne funguje. Sú neznáme, nechcené osoby, pretože máte povedzme otlačky prstov, ale máte ešte aj iné údaje. A ja si naozaj myslím, že toto bude veľmi dôležité, pokiaľ ide o dokumentovanie istých trestných činov, zločinov, respektíve terorizmu. A tieto postupy a, a tie budeme musieť v podstate zaviesť a potom je tam samozrejme ešte rad ďalších iných návrhov, ale druhá vec je lepšie presadzovanie takýchto rozhodnutí o tom, že človek je vrátený do krajiny, respektíve sa mu zakáže e, vstup do istej krajiny. Ako náhle je toto registrované, jednoducho nebude možné, aby sa tieto osoby vrátili. A znovu budeme musieť zabezpečiť, aby sa sme mali vlastne takúto databázu a to, túto databázu sme viedli a tak dlho, pokiaľ to bude potrebné, aby sme naozaj mohli presadzovať takéto zákazy. A samozrejme, že bude pravdepodobne budú pravdepodobne um, ďalšie návrhy, s ktorými prídeme v neskoršej etape v priebehu budúceho roka. pani Čedisi a mnohí ďalší z vás, aj pani Jiménez Basaral, hovorili o obetiach. A ja som sa toho dotkol veľmi stručne, e, keď som prednášal svoje pripomienky. Ja samozrejme e, som v styku s takouto podpornou sieťou e, pre obete. Myslím si, že robia veľmi dobrú prácu. Snažíme sa, aby sme naozaj jasne sa zameriavali na obete, o ktoré ide, pokiaľ ide o rozpracovávanie tejto agendy. A jeden bod, ktorý by som chcel spomenúť, pretože to je dosť ťažká záležitosť, a to je spolupráca s obeťami a, a pomoc e, pri e, vlastne e, takým vypracovaní takého to rozprávania. Pretože e, takýmto spôsobom sa vlastne môže bojovať proti radikalizácii, pretože práve obete môžu e, veľmi e, presviečať ľudí. To je naozaj vynikajúci príklad a môžu v podstate ovplyvňovať iných ľudí. E, sú samozrejme rodičia, ktorých deti boli zradikalizované a tak ďalej. Jediný spôsob, ako môžeme zmobilizovať takéto svedectvo, je vtedy, keď tá osoba, o ktorú ide, tá e, sa cíti bezpečne, keď takéto svedectvo dá. Takže je dôležité v podstate, aby sme mali isté opatrenia, ktoré e, by nám zabezpečili to, že takéto obete budú ochotné a schopné vlastne sa zapojiť do takýchto svedectiev, do takéhoto vyrozprávania svojho príbehu. To je veľmi dôležitá e, súčasť našej práce e, zameranej proti radikalizácii. Mnohí z vás e, o toto spomínali, mnohí ste žiadali ďalšie detaily v nadväznosti na to, že čo budeme robiť v kontekste RAN, pokiaľ ide o väznice, využívanie športu, ja by som samozrejme pridal, že sú ešte ďalšie veľmi dôležité otázky, ktoré sa týkajú žien a detí, pretože ak, a myslím, že všetci dúfame, že dosiahneme vlastne istý pokrok, pokiaľ ide o Daesh a musíme samozrejme rozmýšľať aj o rodinách, ktoré pravdepodobne uh, Ehm, sa budú chcieť e, presťahovať, odísť. A to znamená, že pokiaľ ide o REN, tak tam musíme naozaj uvažovať o množstve vecí. Nie je to ľahká diskusia. Niektoré členské štáty vlastne tak povediať, zoskupujú takýchto e, ľudí vo väzniciach, ktorí sú radikalizovaní, iní sa snažia ich práve roz, e, rozhodiť do rôznych takýchto inštitúcií, ale samozrejme, že sa snažíme vo všetkých týchto oblastiach niečo robiť a uvidíme, že čo sa nám podarí. Myslím si, že sme neurobili dostatok toho, čo by sme mohli napríklad e, využívanie športu v nadväznosti na takéto úsilie e, zamerané proti radikalizácii, pretože presne toto hovoria ľudia, že ten šport je jednou jedným z kľúčových e, možností, ako sa dosiahnuť k mladým ľuďom. Takže my naozaj sme zahájili túto iniciatívu Ren Young a dúfame, že budeme môcť kreatívne rozmýšľať o tom, ako využívať športy a iné sociálne aktivity, ktoré, vďaka ktorým sa ľudia e, dávajú dokopy, stretávajú. Odzniela tu celá séria otázok v nadväznosti na výmenu informácií a na to, že ako vlastne využijeme túto skupinu expertov na najvyššej úrovni a ako vlastne zabezpečíme aj nadväznosť na túto prácu. Moja odpoveď na toto by vznela, e, že vlastne urýchlime prácu tejto expertnej skupiny, čiže nebudeme e, čakať jednoducho až do leta budúceho roku, ale takúto prvú správu dostaneme ešte v decembri a ak tam budú nejaké praktické prvky v nadväznosti na túto správu, ktorú by sme mohli potom prebrať, tak nebudeme samozrejme čakať do budúceho leta na to, aby sme to urobili práve naopak e, vlastne rozpracujeme program a budeme sa snažiť túto prácu presadzovať spolu s vami. Odnela tu nejaká otázka e, týkajúca sa radikalizácie v nadväznosti na internet. Ja by som chcel počiarknúť dôležitosť tejto výzvy, a tá práca, ktorú vykonávame spolu s členskými štátmi a spolu s patričnými poskytovateľmi služieb e, v kontekste e, internetového fóra EÚ. Snažíme sa posilňovať naše úsilie proti radikalizácii na internete. Toto fórum EÚ sa bude stredávať v decembri ja by som vás chcel povzbudiť k tomu, aby ste sa zúčastnili takéhoto stretnutia, ako toto máte záujem. Myslím si, že by bolo dôležité vlastne sa angažovať, okrem samozrejme tej činnosti, ktorú bude e, vykonávať skupina na najvyššej úrovni, skupina expertov. Okrem toho samozrejme e, ten pokrok, ktorý sme dosiahli, je celkom dobrý. Viete, že čo robí Európska únia, Europol. A bolo to asi 15 tisíc takýchto položiek, ktoré sú kriminálne. My sa budeme musieť samozrejme prerokovať, budeme musieť prerokovať s internetovými poskytovateľmi to, aby sa isté veci odstranili z internetu dá sa povedať, že vyše 90 toho materiálu, ktorý sme identifikovali ako radikalizujúci, ten sa vlastne stiahol z internetu. Ale to je stále len kvapka v mori, tak povediac, pokiaľ ide o tento propagačný materiál, ktorý sa prepiera na internete. A jedna z vecí, a dúfam, že internetové fórum, na toto budeme môcť využiť, je rozšíriť vlastne tento dialog s internetovými poskytovateľmi, čo by sa dalo vlastne robiť s takýmto materiálom, vrátane materiálu, ktorý ho zdrojom e, sú krajiny mimo EÚ, tretie krajiny. Pani Lawson hovorila o tom, že je dôležité spolupracovať e, s tretími krajinami. Ja si naozaj myslím, že to je veľmi dôležitá práca, ktorú je potrebné urobiť. Naozaj je potrebné istým spôsobom zintenzívniť takýto dialog e, v nadväznosti na boj proti terorizmu a je potrebné zaangažovať vlastne aj tieto krajiny aj do takejto propagandy proti e, takejto mm, takémuto materiálu hovorím aj s pani s komisárkou Langstremovou. Snažíme sa vlastne eh, viesť dialog aj s takýmito tretími krajinami. Hovorili ste o financovaní terorizmu. Ja som nechcel v podstate neodpovedať pani Argentíny, pokiaľ ide o tento bod. Sú isté veľ, skutočné výzvy v nadväznosti na zlepšovanie našej práce, pokiaľ ide o zisťovanie financovania terorizmu, i keď tie peniaze častokrát sú malé a ťažkokrát je to veľmi ťažké vysledovať, ale naozaj si myslím, že to má výhody, keď sledujeme peniaze. A tie výmeny, ktoré vlastne prebehli e, s inými odborníkmi aj v rámci Europolu, pokiaľ ide o efektívnosť vlastne odhalovania tohto mechanizmu financovania naozaj nás to viedlo eh, k skutočne veľmi dobrým stopám vrátane toho teroristického útoku, ktoré, ku ktorému prišlo v Paríži aj v Bruseli. A potenciálna užitočnosť eh, takéhoto sledovania, financovania existuje. Ja sa, sa k tomuto samozrejme v patričnom čase vrátim a budeme diskutovať o tom, že či vlastne má význam takýto systém v rámci EÚ, pokiaľ ide o sledovanie financovania, ale chcel by som sa o tomto s vami ešte rozprávať. Pokiaľ ide o tú výzvu, e, ktorú predstavuje otázka pána Bona v nadväznosti na tie prekážky, e, s ktorými sa budeme stretávať, keď budeme vykonávať túto prácu. Vy tieto prekážky poznáte, vy ste sa ich dotkli v mnohých otázkach. Kľúčovými e, prekážkami je vybudovanie klímy dôvery a naozaj by sme mali vlastne prekonať e, túto neochotnosť, zdieľať isté informácie a vzájomne spolupracovať a potom vybudovať systém, ktorý by umožnil, aby táto spolupráca bola naozaj efektívna e, v rámci kontextu PNR alebo aj v rámci iných e, vecí, pretože sú to veľmi charakteristické, detailné body, o tom hovoril pán Dupres, na to nebudem teraz odpovedať, ale nadviažeme na to. A po tretie, je dôležitá efektívna implementácia týchto systémov. To sú vlastne výzvy, ktoré sa nezmenili, vy ich dobre poznáte a ja by som naozaj chcel štrukturovať efektívne úsilie, aby sme naozaj tieto výzvy boli schopní zvládnuť. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujeme vám, pán komisár. Chcel by som sa zmieniť len o dvoch veciach. Vy tu štrukturovaný bezpečnostný dialog O tom chcem diskutovať s koordinátormi, pretože je zrejme, že poslanci diskutujú implementácii, ktorý naznačil aj pán komisár, že teda bude sledovať ďalší vývoj a to je otázka PNR, ktorá sa stále vracia. Takisto to boli podobné otázky o bezpečnosti. Samozrejme, potrebujeme mať detálnejšie diskusie o týchto veciach. Tento formát nedáva možnosť, nie je vhodný takúto diskusiu chceme mať taký štruktúrny dialog, kde budeme mať viac času, aby sme mohli zájsť do väčšej hĺbky. Takže prediskutujem to s koordinátormi a dúfam, že sa nám to podali zorganizovať, ale na prvýkrát to bolo veľmi dobre. Ďakujem pekne za čas. A kolegovia, ďakujem za vynikajúce otázky a ospravedlňujem sa tým kolegom, ktorí nedali, nedostali príležitosť položiť svoje otázky. Pán komisár, ďakujem vám naozaj veľmi pekne. Kolegovia, prepačte, tí, ktorí ste prišli na hlasovanie, prepačte, že sme vás nechali čakať. Ak sme pripravení, môžeme rovno sa dať do hlasovania. Overte, či máte hlasovacie karty. Ak nemáte, dajte nám vedieť, aby sme mohli zaznamenať vaše hlasovanie e, manuálne. Všetci máme e, hlasovacie karty, tak my poďme elektronické hlasovanie zmluvy na dodávky digitálneho obsahu. Spravodajkyňa Mariu Loristien, chceš k tomu niečo povedať pred hlasovaním, Mariu? Ja by som chcela len pripomenúť, že toto je vlastne naša prvá príležitosť zúčastniť sa implementácie nového nariadenia o ochrane údajov a do určitej miery stanovujeme, nastavujeme látku a vo výbore LIBE sme chceli dosiahnuť to, aby nariadenie o ochrane osobných údajov sa implementovalo v plnom rozsahu a zohľadnilo nie len také tie všeobecné veci ako bez vplyvu na, ale naozaj tie konkrétne problémy, ktoré môžu vzniknúť e, pri digitálnom obsahu od hudby po software aby e, vo všetkých tých praktických aspektoch nariadenie ochrane osobných údajov bolo vnímané ako súčasť týchto nových postupov. Som vďačná tieňovým a kolegom za veľmi pozitívnu spoluprácu a súhlas, pretože e, podstate sme vytvárali tie vzťahy, ktoré boli dôležité, je to naša zodpovednosť. Je to zložitá vec, hlavne preto, že to je nová vec, ale dúfam, že výsledok bude dobrý. Ďakujem, ďakujem pekne, Mariu. Poďme na hlasovanie. Pozmenujúci e, návrh 88, 88. Hlasujeme. Teraz hlasujeme. Takže Anne Gomez má čas zahlasovať. Hlas, odhlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 9. Hlasujme. Koniec. Schválený 10. Hlasujme. Koniec. Schválený. 89. Pardon, 90 hlasujeme. Pozmeňujúci návrh 90, 9, 0. Hlasujme teraz. Koniec zamietnutý. 91. Zamietnutý. Kompromis 1. Schválený. 93. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Sú tu nejaké problémy? Je to v poriadku? Kompromis 2. schválený. Usmievam sa. E, či EPP sú všetci a vysporiadaní s tým, že pán Kory nehlasuje. Je to v poriadku? Tak dobre, ja si len tak trošku z vás uťahujem. Dobre. E, kompromis 11. E, kompromis 11. O tom hlasujeme. Schválený. 106. schválený. 3, kompromis 3. Schválený. 112. Schválený. 113. zamietnutý, 115. Schválený, 116. Zamietnutý, 117. Zamietnutý. Kompromis 4. Schválený. 122. Prepačte. 121 a 122 sú identické, takže spoločne hlasujme. zamietnutý. 124. Schválený. Kompromis 5. Schválený. Kompromis 6. schválený. 15. Schválený. 128. Schválený. 131. Schválený. 132. Schválený. 134. schválený. 135. Schválený. 136. Sto 36 a 137 spolu. schválený. 139. Schválený. 140. Schválený. 141. schválený 142. Zamietnutý. Kompromis 7. Schválený. Kompromis 8. schválený. 151. Zamietnutý. 152. Zamietnutý. 17. zamietnutý. 153. Zamietnutý. 154 a 155 sú identické. Schválený. 156. Schválený. 157. Zamietnutý. 158. Schválený. 159. Schválený. 160 a 161. Schválený. 162. schválený. Kompromis 9. Schválený. 10, kompromis 10. Schválený. 9, pozmeňujúci návrh 19. schválený. 172. Schválený. 173. Schválený. 174. Zamietnutý. 175. Schválený. 176. Oddelené hlasovanie. Prvá časť. schválený. Druhá časť. Zamietnutý. Oceky preambule. Žiaľ, nemôžeme ísť po blokoch, takže 21. Zamietnutý. 22. Zamietnutý 23. Zamietnutý 24. Schválený 25. Áno, 25. zamietnutý. 26. Zamietnutý 27. Zamietnutý 28. Schválený 29. Zamietnutý. 30. Zamietnutý. 31. Zamietnutý. 32. Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 1 a 33 sú identické. Schválené 34. Zamietnutý 35. zamietnutý. 36. Zamietnutý 37. Zamietnutý 38. Zamietnutý 39. zamietnutý, 40 zamietnutý, 41 zamietnutý, kompromis 12 schválený. Pozmeňujúci návrh 47, odseku boli 15, hlasujme. 47 hlasujme. Zamietnutý. Štyridsaťdeväť a 50, odseku bol 17. Schválený. Pozmeňujúci návrh 51 k 18. Schválený. 21 pozmeňujúci návrh 52. Zamietnutý. 22. Pozmeňujúci návrh 4. Schválený. Ocek 23, pozmenujúci návrh 55. Zamietnutý. Kompromis 13. Schválený. Pozmením sa návrh 6 k bodu 27. Schválený. Šesťdesiat jedna, šesťdesiat tri, šesťdesiat čtyri spolu. zamietnutý. 66. Zamietnutý. 67. Zamietnutý. 68. zamietnutý. 69. Zamietnutý. 7. Zamietnutý. 70. Zamietnutý. 71. Schválený. Sedemdesiat čtyri. Zamietnutý Sedemdesiat 75. Schválený 76. Schvál... Zamietnutý. 77. Schválený. 78. zamietnutý. 79. Zamietnutý. 80. Zamietnutý. 8. Schválený. 82, 83, 84, 85 a 86 spolu? Nie? Dobre, takže 82, 83, 84 spolu. Ešte raz poprosím, hlasujme teraz. Zamietnuté. 85. Zamietnutý. 86. Zamietnutý. 87. Schválené. A teraz hlasujeme o celom texte v znení pozmenujúcich návrhov. Teraz. Schválené 41 za, 4 proti, 2 sa zdržali. Ďakujeme pekne, gratulujeme pani Loristin. Poďme hneď na ďalšie hlasovanie. Ah, these are nice ones. I think they're all Pacific. Mm, ide oblasť Pacifiku, pani Gabriel, všetko sú to Tichomorské ostrovy. No, trošku som sa zasníval, dobre. Poďme k bodu 9. Ide o e, dohodu medzi EÚ a Kebackou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch. Ide o schválenie návrhu odporúčania. Ďalej tam máme Mikronéziu, Tuvalu, Marshall a tak ďalej. Pani Gabriel, nech sa páči. Ja by som sa chcela poďakovať kolegom povedať, že áno, sú to maličké štáty, či sa usmievate, ale sú súčasťou skupiny ACP a skupina ACP je jediná, s ktorou máme inštitucionálny vzťah cez dohodu z Kotonu. Takže myslím si, že treba poslať pozitívny signál, čo sa týka víza bez ohľadu na veľkosť. Určite, samozrejme, týka sa to aj našej inštitucionálnej štruktúry a víz, takže najprv nemôžeme hlasovať unblock. Určite by to nebol znak rešpektu voči týmto krajinám. Takže budeme hlasovať jednotlivo. Najprv Kiribatská republika. Máte, nech sa páči, otvorím hlasovanie. Vedia všetci, kde sa Kiribati nachádza? Viem, že vy viete. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Gratulujeme pani spravodajkyni. Mikronézia, otváram hlasovanie. Kolegovia, otváram hlasovanie. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. Takisto schválené ďalšie hlasovanie, opätovne zrušenie krátkodobých víz Tuvalu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené 43 za, proti 4. A na záver Solomon, Solomonové ostrovy, Šalamúnové ostrovy. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 44 za, proti 4. Nikto sa nezdržal. Na záver Maršalové ostrovy otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 43 za, 4 proti, nikto sa nezdržal. Gratulujeme pani spravodajkyni. No a to je záver hlasovania. Ďakujem kolegovia. The... To je aj záver nášho raňajšieho zasadnutia, čiže raňajšej časti. Ďakujem veľmi pekne, vidíme sa po obede. Dovidenia o tretej.